Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Jediné pravidlo, ktoré veľmi prísne rešpektujeme v parlamente, to je striktná kontrola rečníckého času a musím sa obmedziť na 5, mesi- eh, pardon, na 5 minút. Takže nebudem môcť odpovedať alebo informovať o mnohých eh, vynikajúcich vystúpeniach, ktoré sa včera konali. Začnem so siedmimi bodmi, ktoré sú podľa mňa predstavujú závery tejto pracovnej skupiny. Prvý bod, že táto kríza, ktorou prechádzame, je oveľa hĺbšia a striktnejšia, oveľa širšia a globálnejšia, než sa pôvodne očakávalo. Je to štruktúrálna kríza a nie je to len obyčajná cyklická kríza. Kríza z 29. Začalo v US, začala v USA, ale trvala len dva roky. Súčasná kríza bola oveľa rýchlejšia od kolapsu Lehman Brothersu a Islandu prebehli len dva týždne. Tretie upozornenie je, že téza oddelenia toho, že tie rozvíjajúce sa krajiny e, by mohli trpieť takisto ako priemyslom, tak to tiež neplatí. Tie rozvíjajúce sa ekonomiky Rusko, Brazília a Čína tiež sú postihnuté touto krízou. Druhý uzáver. Tento dramatic, alebo táto dramatická zmena scenára predpokladá aj revolúciu v oblasti myšlienok, podobnú, ku ktorej došlo po roku 1929 alebo aj v 73., keď bola ropná kríza. Myslím, že už skončilo obdobie neregulácie alebo nejakej slobodnej vôle finančných inštitúcií a snažíme sa nejakým spôsobom obnoviť princípy sociálnej demokracie a ekonomiky. A v tejto verejné orgány musia kontrolovať pravidlá hry, musia kontrolovať, aby došlo k skutočnej a čestnej hospodárskej súťaži a kontrolovať, aby mm, ekonomický rozvoj rešpektovala aj životné prostredie. Tretí bod sa venuje samotnej finančnej kríze Obnovenie finančných trhov je nevyhnutné na to, aby trh, hospodárstva a podniky mohli znovu fungovať. Je teda potrebné aj obnoviť dôveru v, vo finančné systémy. Menová politika viedla k tomu, a menová situácia poukázala, že bolo potrebné zdôrazniť nezávislosť ECB, tak sa aj stalo a od vrcholných predstaviteľov ECP sa um, žiadali um, zásahy, pokiaľ ide o úrokové sadzby a tiež vytvorenie dlhších uh, termínov na injektovanie financií. Teraz existuje maximum financií alebo kvantity financií na obdobie 6 mesiacov, v Amerike sú to 3 roky. Je jasné, že banky robia dlhodobé požičky a potrebujú ale dôveryhodné e, financovanie. Fungovanie medzibankových vzťahov alebo trhu je e, dôležitou tiež podmienkou a tiež je potrebné ukázať, že zníženie úrokovej sadzby pri úveroch E, tak táto, toto opatrenie by malo čo najskôr priniesť pozitívne dopady pre malé a stredné podniky. Je potrebné tiež posilniť kontrolné mechanizmy, aby správne e, fungovali finančné inštitúcie a to je štvrtá podmienka toho, aby sme prekonali túto finančnú krízu. A posledná podmienka, keďže kríza je globálna, a je hlbšia, než sa predpokladalo, tak je potrebná aj revízia inštitucionálnej architektúry a treba dať väčšiu úlohu a právomoci MMF a ďalším inštitúciám. Nesmôž, nemôžeme ustúpiť z toho, čo sme už dosiahli a ja hovorím aj o vnútornom trhu. Hospodárska súťaž musí fungovať po verejnej pomoci, E, všetkým sektorom. Politika hospodárskej súťaže je aktívum EÚ, ktoré nemôžeme teraz zrušiť. Ďalší záver. Nemôžeme zabudnúť na to, že pakt stability a rastu, rovnováha verejných financí, to sú základné podmienky na makroekonomickú stabilitu a táto je potrebnou podmienkou na udržateľný rozvoj. Viaceré krajiny budú istým spôsobom, majú problémy a teda je potrebné, že tie plány, ktoré teraz príjmajú, aby riešili e, súčasnú situáciu, tak tieto plány by mali dosiahnuť, aby tieto krajiny sa obnovili zo strednodobého alebo dlhodobého hľadiska. Tiež sme si vypočuli, že bolo potrebné kombinovať krátkodobé a dlhodobé opatrenia. Teraz, čo je potrebné dostať sa z tejto krízy a keď sa s nej dostaneme, aby sme sa s nej dostali oveľa konkurencieschopnejší a aktívnejší. Za posledných 20 rokov európska produktivita zaostávala za produktivitou USA a Japonska a poukázalo sa tiež, že americké hospodárstvo bolo účinnejšie v boji proti globalizácii. Za každé jedno pracovné miesto, ktoré bolo zničené v USA, sa vytvárali 1,2 pracovné miesta v nových sektoroch, ale v EÚ to bolo naopak, pretože jedno miesto, ktoré sa zničilo v priemysle, ktoré sa delokalizovali, tak sa vytvorilo len 0,8 pracovného miesta v EÚ. A toto treba vyriešiť. A preto ciele programu po Lisabone 2010-2011 musia byť také, aby sa posilnila konkurencieschopnosť európskeho priemyslu a na to je potrebné zvýšiť produktivitu. Treba vyvinúť úsilie v infraštruktúrách, treba zvýšiť fixný kapitál a treba vyvinúť intenzívnejšie úsilie v tom, čo je technologický pokrok, a tam sú tri možnosti výskum a vývoj a rozvoj a venovať pozornosť, aby tieto výdavky vylepšili kvalitu výrobkov aj kvalitu postupov, aby teda tieto investície do výskumu a vývoja išli do informačných technológií. Pokiaľ ide o MSP, treba rozvíjať nové informačné technológie. A poukázalo sa, že ak sa investovalo do tohto, do tohto sektora minulosti, tak to bolo oveľa menej, než bolo potrebné. A na záver sa žiadala revízia všetkých rozpočtových programov, aby tieto boli orientované na tie ciele, ktoré som práve spomenula. Posledný, siedmy bod. Revízia inštitucionálneho rámca Mnohé zákony, mnohé systémy, mnohé normy, ktoré teraz platia, boli vytvorené pre obdobie, kde ešte existovali hranice. Globalizácia a kríza je len manifestáciou globalizácie, naznačili, že treba zmeniť smer a zmeniť teda aj regulačný rámec. Je potrebná transparentnosť trhov, hlavne v takých sektoroch, ako je doprava, telekomunikácie, doplniť vnútorný trh, aplikovať smernicu o službách, služby, ktoré ide o maloobchodné a tak ďalej, zjednodušiť administratívu, aby sa rýchlo vytvárali malé a stredné podniky, dosiahnuť flexibilitu pracovného trhu. Hovorilo sa predovšetkým o koncepte flexicurity alebo o dobrých skúsenostiach v Rakúsku, a to všetko dať do veľkého integrovaného, koherentného globálneho rámca, aby táto stratégia po Lisabone, ktorá začne 1. januára 2011, fungovala. To boli závery mojej pracovnej skupiny. Bolo to veľmi stručné rezume, samozrejme nebolo také dobré, ako boli vystúpenia jednotlivých zúčastnených v pracovnej skupine. Ďakujem pekne pánovi Jose Manuelovi Garciovi Margajovi vy ste to spravili veľmi koncentrovane, čiže skutočne vynikajúce za takú krátku dobu. No a teraz prechádzame k pracovnej skupine číslo 2, vytváranie pracovných miest, boj proti chudobe, voľný pohyb, Lubomír Zahor, Zahorálek, poslanec Českej senemovne. Nech sa páči, pán Zahorálek. Ďakujem pekne, pán predseda. Dámy a páni, dovolte mi trochu zhrnúť diskusiu v našej druhej e, pracovnej skupine. Diskusia v druhej pracovnej skupine sociálne dopady krízy bola veľmi živá. Nož a pretože dopad finančnej krízy a hospodárske e, dopady na reálne hospodárstvo sú citeľné už v celej Európe a všetci vieme, že o, onedlho budeme musieť čeliť e, narastaniu nezamestnanosti, zatváraniu prevádzok v celej Európe. Vlády v Európe si to uvedomujú nuž a treba príjmať kroky v každom štáte s, s ohľadom na princíp subsidiarity. Treba na európskej e, úrovni zaručiť, aby dopady finančnej a hospodárskej krízy boli čo najmenšie na zasadnutí bolo vyjadrených mnoho zaujímavých myšlienok a názorov a to preukazuje, že naši účastníci si veľmi dobre uvedomujú kľúčový význam týchto otázok. Súčasná situácia je zdá sa ešte vážnejšia, ako sa zdá, pretože nedokážeme ani odhadnúť, ten skutočný rozsah tých eh, tzv. toxických finančných produktov. No už nikto nám nevie povedať presný rozsah, aký alebo kam až tieto, eh, tento zlý majetok alebo finančné záväzky a pohľadavky zachádzajú. Už, eh, a ak sa nám nepodarí vyriešiť túto situáciu, a, tak a, môže sa stať, že táto súčasná recesia sa zmení na dlhodobú depresiu. No ehm, je ťažké odhadovať dopad, keď nevieme reálny čas a prognozy do budúcnosti. No účastníci našej diskusie sa zhodli na tom, že krízy, kríza bez pochyby je skúškou ohňom pre Európu Európa dokáže vyriešiť a nájsť riešenie tohto problému, ak bude ho hľadať spolu. Nož a v tomto kontexte sa prijatie Lisabonskej zmluvy zdá neodvrátiteľné alebo nevyhnutné. Len jednotená a silná Európa dokáže takýmto výzvam čeliť. My potrebujeme skutočne silné vedenie v tejto kríze. No a preto je Lisabonská zmluva predpokladom. Ďalšia vec, ktorá bola zdôraznená v našich diskusiách, bola, že Lisabonská stratégia, bola Lisabonská stratégia podľa názoru mnohých účastníkov je implementácia Lisabonskej stratégie nevyhnutná. Je jasné, a, že členské štáty in better position than the rest of them ktoré lepšie implementovali cieľy Lisabonskej zmluvy, sú na tom lepšie ako tie, ktoré to tak nespravili. Potrebujeme zlepšiť kapacitu pre inovácie a výskum, čo je dôležité v kontexte Lisabonskej stratégie. No ďalej, veľmi dôležitou otázkou, ktorá bola nastolená v týchto diskusiách, bol problém solidarity. Mnohí účastníci žiadali o solidaritu. O solidaritu medzi členskými štátmi a tými najviac postihnutými skupinami občanov. Kríza ďalej prehlbí rozdiely a postihne hlavne tých, tie najzraditeľnejšie skupiny, čo je mládež, naši seniory a domácnosti s nízkym príjmom, tak my by sme mali hlavne zmenšovať dopad na nich. Podľa názorov vyjadrených v diskusii je nevyhnutné predchádzať prehlbovaniu chudoby medzi ženami. Opätovne bolo opakované, že sociálne dopady treba riešiť priamo. Účastníci zdôrazňovali, že potreba využívať všetky možnosti, ktoré poskytuje Európsky globalizačný fond a Európsky sociálny fond, sú nevyhnutnosťou. Ďalej je dôležité zlepšovať kapacity týchto fondov a meniť ich na efektívnejšie nástroje na riešenie kríz. Častejšie sa opakovalo, či tie súčasné nástroje, ktoré v súčasnosti máme v Európskej únii k dispozícii, sú aj dostatočné. A ja si pamätám, že viackrát bolo povedané, že potrebujeme nový sociálny pakt, ktorý je tiež jedným z predpokladov na riešenie tejto krízy. Európa by mala hľadať reakciu na krízu na základe štyroch komplementárnych princípov. A tieto by som rád odporučil. Možno prvou otázkou sústrediť sa na najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva a po druhé anticipácia a adaptácia kompetencií na vývoj na trhu, po tretie reformovanie a finančných nástrojov a po štvrté sociálne inovácie. Možno by som mohol vysvetliť túto tretiu tretí bod, reformovanie a intenzívnejšie využívanie finančných nástrojov. Viackrát bolo opakované, že musíme hovoriť o eurobondoch alebo európskych cenných papieroch, pretože vidíme, že napríklad v USA sa vydávajú a tlačia sa miliardy dolárov, no a čo skoro bude trh cenými papiermi vyčerpaný. No a preto je dôležité urobiť aj v Európe niečo podobné a vydávať eurobondy a získavať zdroje na to, aby sme dokázali riešiť a pokrývať sociálne problémy. No, účastníci našej diskusie sú presvedčení o tom, že protekcionizmus nie je riešenie, čo bolo viackrát zopakované. Nepomôže to pri vytváraní pracovných miest. Vnútorný trh by mal ostať základným trhom rámcom. Viackrát bolo opakované, že protekcionizmus môže viesť k sociálnemu napätiu, ktoré môže vyvolávať nacionalistické pocity, extrémizmus a xenofóbiu. Účastníci druhej skupiny povedali, že finančná kríza sa netýka len finančných trhov. A táto kríza je rovnako sociálnou krízou, krízou dôvery, ako aj krízou základných hodnôt zahrňa nie len hospodárstvo, ale aj všetky sociálne stránky. A preto je dôležité stále v centre pozornosti si udržať ľudské bytosti. Politika musí byť dôveryhodná a transparentná. No a to, ako Európska únia vyrieši túto krízu, bude definovať aj jej úlohu v budúcnosti. Možno teraz je čas ukázať, že Európska únia je dôveryhodná, že dokáže ľuďom pomôcť v takých situáciách, ktoré nás čakajú v nadchádzajúcich mesiacoch. A dovolte mi jednu pripomienku ešte na záver, pretože viackrát bolo opakované, že Lisabonská zmluva je predpokladom na to, aby Európa v týchto časoch bola úspešná. Ja by som chcel povedať, že naša česká delegácia z poslaneckej snemovne sa dnes vráti do nášho parlamentu. Dnes sa koná plenárne zasadnutie a na programe je osobitným bodom Lisabonská zmluva. A my nebudeme len diskutovať o Lisabonskej zmluve, ale som presvedčený, že dnes večer budeme o nej hlasovať. A ja som presvedčený, že toto hlasovanie bude úspešné. Viete, že máme dvojkomorový systém, že budeme hlasovať len v poslaneckej snemovni, či to bude len súčasť tej práce, ktorú treba odviesť. Ale slubujem vám, že urobíme všetko, čo je v našich silách, aby sme v poslaneckej snemovni Českej republiky túto záležitosť ukončili a aby sme konečne splnili svoje úlohy. Ďakujem pekne za pozornosť a dobrý deň vám želám všetkým. Ďakujem veľmi pekne, Lubomir Zahorálek, nielen za vašu správu, ale aj za informácie, že budete hlasovať pozitívne dnes v poslaneckej snemovni v Prahe za Lisabonskú zmluvu a sme veľmi radi, že tu je tiež predseda parlamentu, pán Vlček, ale je všet, dôležité, aby ste všetci boli späť v Prahe, keď budete hlasovať. My vás samozrejme my sme vás radi privítali tu, ale musíte ísť naspäť do Prahy. E, takže veľa šťastia a dúfam, že pán Sobotka v Senate vás bude nasledovať. Ďakujem pekne. A ďalší bod, trvá udržateľná Európa, klíma a životné prostredie. Požiadam pani Adolfson Elgenstam zo švédskeho snemu, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda, dámy a páni. Pracovná skupina číslo 3 viedla živú diskusiu. Padlo veľmi veľa e, múdrych e, slov, zaujímavé názory zazneli. A ja by som chcela začať e, citátom Martina Luthera Kinga I have a dream, mám sen. Ide o to, aby sme diskutovali o tom, ako chceme našu budúcnosť e, vybudovať. A v tejto súvislosti sú takéto sny veľmi dôležité, preto všetkým v časoch, ako sú tie dnešné hospodárskej krízy, v časoch, kedy mnohí majú strach pred budúcnosťou. A um, takisto, sa aj, um, takisto aj majú obavy v súvislosti s klímou a jej vývojom a mali by sme sa chopiť tejto jednečnej šance v Európe. Hospodárska kríza, hospodárska recesia sa nám núka ako príležitosť pre e, environmentálne investície a tieto by mohli byť aj východiskom z krízy. To by nám pomohlo čeliť e, hrozbám, ktoré pred nami stoja. Včerajšia diskusia na pracovnej skupine ukázala, že mnohí poslanci hovorili o neistotách v súvislosti s budúcnosťou. Mnohí hovorili, že sme si stanovili určité klimatické ciele, ale nie je isté, či ich môžeme dosiahnuť. E, ten pocit, ktorý som nadobudla včera, je, že mnohí majú dojem, že musíme investovať na to, aby sme mohli túto krízu riadiť a vytvoriť určité možnosti pre budúcnosť. Iba tak zabezpečíme lepšiu budúcnosť pre naše deti a vnúčata. Európa si stanovila pre budúcnosť určité klimatické ciele a teraz v časoch krízy je potrebné investovať. Treba myslieť e, krátkodobo, ale aj dlhodobo. Je dôležité, aby v každom členskom štáte sme e, presondovali e, možnosti, aké sú k dispozícii, pretože všade je veľká možnosť investícií do environmentálnych technológií a k tomuto všetkému by samozrejme malo dochádzať tak, že jednotlivé hospodárske predpoklady v členských štátoch sa zohľadnia predpoklady v jednej krajine možno nebudú postačovať a to si bude vyžadovať solidárne e, kroky a postupy, aby sme využili naozaj celkový potenciál, ktorý máme k dispozícii. Chcela by som spomenúť Európsku investičnú banku aj štruktúrálne fondy, ktoré treba zainteresovať. Iba takto môžeme um, urýchliť uh, vývoj a čeliť klimatickým zmenám a takisto aj nájsť východisko z krízy. Uh, Bezpečná, bezpečnosť energetických dodávok, to je veľmi dôležitá otázka pre všetkých eh, v každodennom živote, pre jednotlivcov, ale aj pre podniky. Je to dôležité pre ich konkurencieschopnosť. Dôležité je však aj, že by sme eh, sa nemali zaoberať jednotlivými prepojeniami elektrických sietí iba, ale že by sme mali vytvoriť vlastné kapacity v Európe. Keď sa pozrieme na USA a prezidenta Obamu, vidíme, že aj on stavia na obnoviteľné energie, na solárnu energiu, na eh, elektrinu z eh, vetra. A mali by sme sa pousilovať, aby sme si zachovali našu vedúcu úlohu v tejto oblasti na celosvetovej úrovni. Možno je ale aj dôležité práve teraz aby sme vytvorili e, toto prepojenie medzi klimatickými zmenami a potrebnými investíciami. Investíciami, ktoré by umožnili e, zvýšiť zamestnanosť, poskytnúť nové pracovné miesta. Myslím e, teraz napríklad na investície do našich domov a bytov. Tam sú možné investície, ktoré prispejú k tomu, aby naše domovy boli energeticky efektívnejšie. V studenej krajine to môže znamenať izoláciu, ktorá by e, umožnila, aby teplo ostalo v dome a v, v e, teplých krajinách pravý opak, aby teplo e, nemalo prístup do domov a bytov vďaka izolácii. Myslím si tiež, že by sme sa mali pokúsiť prispôsobiť naše kanalizačné systémy, zavlažovacie systémy aby menej e, vody pretekalo za minútu e, vodnými potrubiami, vodovodnými kohútikmi a toto všetko by mohli byť opatrenia, ktoré by prispeli k e, zlepšeniu klímy v budúcich rokoch a zároveň by to vytvorilo pracovné miesta. Viem, že v jednotlivých členských štátoch je situácia rôzna. Ale ja si myslím, že ak by sme pristúpili k takýmto investíciám, tak by sme buď zachovali existujúce pracovné miesta, alebo vytvorili nové. Uh, na to, aby sme mohli toto vytvoriť, je dôležité, aby každá krajina zohľadnila, aké eh, hospodárske motory má. Je dôležité, aby eh, sme sa snažili eh, tento vývoj podporiť aj vďaka štátnym prostriedkom. Sme v hospodárskej kríze a to znamená, že investície ktoré sa majú vynakladať, musia byť inteligentné, aby priniesli nielen krátkodobé, ale aj dlhodobé výsledky. Investície do iných štruktúr, napríklad na e, podporu energetickej efektívnosti. Na pracovnej skupine včera sa zdôraznilo, že je dôležité nastoliť dôveru vo vedúce eh, osobnosti, ktoré eh, navrhujú zmeny. Vidíme v USA, ako sa eh, cíti Amerika. Američania majú pocit, že sú na správnej ceste, že majú dobrého predstaviteľa, ktorý ukazuje e, ten správny smer, ktorým treba ísť. Ja si myslím, že takéto niečo potrebujeme aj v Európe. Dôležité je, aby sme mali spoločnú energetickú politiku v EÚ, to spomenuli mnohí, zdá sa, že to je veľmi dôležité. Mali by sme sa všetci usilovať e, ísť istým e, e, jednotným smerom. Dohodli sme sa na spoločných programoch a cieľoch, ale nemali by sme zachádzať až tak ďaleko, aby sme povedali, že sme si na európskej úrovni stanovili ciele a s tým sa môžeme uspokojiť je e, dôležité, aby každá krajina prevzala zodpovednosť a snažila sa pracovať ďalej, tak aby tie ciele, ktoré sme si stanovili spoločne, aj zrealizovala. A my, poslanci, máme zodpovednosť celkom konkrétnu, musíme e, sa zúčastniť tohto vývoja. Dôležitá samozrejme je aj Kodanská konferencia, a to, aby e, sme tam dosiahli dohodu. Ja to považujem za naozaj veľmi dôležité. Ale samozrejme nemôžeme sa obmedziť iba na to, ehm, že chceme podporiť investície. Musíme byť aktívny už hneď teraz, inak môže byť neskoro. Ide o, o múdre investície na boj proti klimatickým zmenám, ktoré by nám pomáhali vytvárať e, pracovné miesta. Vieme aj, že emisie predstavujú globálny fenomén. To je uh, správne. Musíme sa pozerať na Indiu, Čínu, Rusko, zaberať sa tým, ako im môžeme pomôcť v investovaní do týchto oblastí. V každej eh, krajine každý občan musí prevziať eh, zodpovednosť. Nie je možné iba zložiť eh, ruky a povedať, emisie sú globálnou záležitosťou. Ja ako jednotlivec nemôžem nič urobiť. Nie každý by mal prevziať svoju e, zodpovednosť. Nie. My ako poslanci by sme mali pouvažovať nad tým, ako vyzerá situácia v našej krajine a nad tým, ako by sme mohli stimulovať tento proces. Nemali by sme čakať iba na to, kým ostatní prevezmú iniciatívu. Spomenuli sa ešte ďalšie e, body. Ide o spoločný energetický trh v Európe. To je cieľ, e, ku ktorému by sme sa mali približovať. Z britskej strany napríklad zaznel návrh, že napríklad dopyt po obnoviteľných energiách stále sa zvyšuje a to by mohla byť aj cesta pre budúcnosť. Mali by sme zabraniť situácii, kedy by sme sa dostali do stavu, že budeme čakať na túto novú supersieť. Diskutovali sme, pán predseda, ešte o mnohých ďalších veciach, ale e, Ehm, napríklad e, jedným z takýchto bodov bolo aj, že treba e, zrealizovať Lisabonskú stratégiu a že sociálna politika aj ostatné musia ísť ruka v ruke s environmentálnou politikou. Ďakujem Karine Adolfson Elgestam za jej správu, ďakujem všetkým trom spravodajcom za ich veľmi dobrú prácu a chcel by som vám pripomenúť, kolegyne a kolegovia, Eh, keď sa budete teraz ujímať slova vo všeobecnej diskusii, vyplň, eh, vyplňte prosím eh, najprv tú žiadosť Request for Speaking Time. A som teraz veľmi rád, že môžem medzi nami privítať predsedu Lund Univerzity a člena vysokej, skupiny na vysokej úrovni na tému energetických a klimatických zmien, pána Alana Larsona. Nech sa páči, máte slovo. Thank you very much, uh, Mr. President. Ďakujem pekne, pán predseda, vážení členovia parlamentu. Ďakujem vám, že ste ma uh, zavolali, aby som sa zúčastnil tohto dôležitého stretnutia. Chcem, chcel by som sa venovať štyrom výzvam, Eh, pred ktorými eh, stoja eh, všetci, ktorí rozhodujú v tomto svete. Ide napríklad o reformovanie regulácie, o znovu naštartovanie ekonomiky, vyváženie globálnej ekonomiky, vyváženie veľkých nerovnováh medzi Áziou a USA, pokiaľ ide o konzum a um, úspory. A potom napokon ide o e, zmenu energetického systému, tak by sme zabezpečili dlhodobú e, udržateľnosť. Toto je veľmi e, veľký program a treba postupovať koherentne a koordinovanie v jeho oblasti. Môj príspevok do vašej diskusie bude ponúknuť pár úvah a otáznikov, ktoré vychádzajú z práce iných. Najdôležitejšie je zachrániť finančný systém Faktom je, že finančný systém e, pracuje proti obnove a zároveň recesia e, vynakladá veľký tlak na banky. E, očistenie Wall Street je kľúčovou záležitosťou na to, aby bankový systém celosvetovo mohol fungovať, ale nový plán USA 2000 miliárd na e, takéto očistenie e, trh e, nezaujal. Pretože systém nemá dostatok likvidity. Tomuto problému sa síce venuje, ale nevenuje sa ostatným problémom. Napríklad tej čiernej diere, ktorá znamená, že veľká časť finančných inštitúcií nie je solventná, ako sa spomína v novinách Financial Times. Potrebujeme e, kapitálové injekcie a v tom môžu zohrávať dôležitú úlohu vlády. Avšak e, občania sa hnevajú na banky a politici majú určité ideologické e, bloky, pokiaľ ide o dôležitú úlohu vlád v bankovom sektore a inštitúciách. To je hlava 22, podobná situácia, ako poznáme v hlave 22. Volá sa po koordinovanom po glo- koordinovanej globálnej odpovedi, po zásadných e, e, krokoch a opatreniach. Ide o to, aby sa sanovali insolventné banky veľmi rýchle, aby sa nastolili e, čo najrychlejšie nové, dobre fungujúce inštitúcie. Európsky parlament prijal e, správy Rasmussen a Léne a preukázal, že je pripravený prispieť k procesu vytvorenia nového e, e, svetového poriadku na báze G20. Vlády príjmajú jedna po druhej stimulačné balíčky 800 miliardový dolarový balíček sa prijal minulý týždeň. E, mali by sme e, mali by sme byť prekvapení touto výškou v pozitívnom slova smysle, alebo by sme sa mali e, obávať jej záťaže na budúce generácie. Ehm, keď počúvame politické prezentácie týchto plánov obnovy, mali by sme sa pozerať za tieto čísla vy, ktorí máte dohľad nad e, prácou vlád, by ste sa mali pýtať sami seba nasledujúce otázky. Aké by boli náklady vlád, keby nekonali v takejto e, situácii? A e, čo dostaneme za proaktívnu politiku? Po druhé, čo z týchto opatrení sú naozaj nové opatrenia, ktoré pomážu, pomôžu znovu nastoliť dopyt a ktoré e, jednoducho iba e, zakrývajú problémy a ktoré sú e, v súlade s jednotným trhom, ktoré ho podrývajú a ktoré opatrenia majú najlepšiu návratnosť. Pri tomto bode, tejto návratnosti opatrení by som chcel spomenúť určité myšlienky, ktoré prezentoval Michael Spence, profesor Stanfordskej univerzity, ktorý vyhral Nobelovú cenu v roku 2001. Jeho posolstvo je, že kríza sa začala v e, oblasti e, bývania a že e, táto oblasť je zásadná aj pokiaľ ide o znovu naštartovanie bank aj ekonomiky ceny eh, za domy a byty eh, padajú a eh, tak dlho, ako tomu bude, sa nebude dariť ani ekonomike. Takže stimulačné balíčky by mali obsahovať aj opatrenia, ktoré by sa týkali napríklad hypoték a úverov na bývanie. Bez takéhoto systematického programu nebudú tieto e, stimulačné balíčky až také účinné. Toto je veľmi relevantné v USA. E, demokrati aj republikáni, zdá sa, e, chcú nájsť nejaké spôsoby na záchranu trhu s bývaním. Môžu tu byť aj nejaké zaujímavé poučky pre Európu, ktoré vyplývajú z tohto. Treba, aby teda tento sektor sa stal e, integrovanou súčasťou e, plánov záchrany. Sociálne e, otázky sú veľmi dôležité, nielen v dobrých rokoch. V niektorých krajinách však sa ukazuje, že e, takéto opatrenia nie sú dostatočne veľké na to, aby fungovali ako automatické stabilizátory v niektorých prípadoch by boli e, lepšie, štedrejšie e, režimy. Toto je odporúčanie. Nie, nejde tu o ľavicové odporúčanie, ide tu o odporúčanie e, zo strany Financial Times. A ja s nimi súhlasím. A teraz pokiaľ ide o záchranu finančného systému a znovu naštartovanie ekonomiky, toto sú dve obrovské výzvy, zároveň e, však treba znovu vyvážiť e, svetové e, hospodárstvo. 700 miliard dolárov má dlh USA Čína má zase e, veľké úspech, e, úspory a toto nie je trvalo udržateľné. Nemôžeme budovať svet na makroekonomickej nestabilite. USA a Čína musia nájsť prostriedky, ako znovu nastoliť rovnováhu a Európa e, nemôže sedieť bokom a čakať, kým sa ostatní dohodnú. Mala by ukázať svoju silu a konať koordinovanie ako ekonomická entita. Mala by využiť svoju silu do najväčšej možnej miery, aby pri prispela k obnove aby bojovala proti protekcionistickým e, e, silám, ktoré ohrozujú jednotný trh a Európsku úniu. A napokon e, sa pridáva k týmto výzvam ešte aj štvrtá reštrukturalizácia globálneho energetického systému. To je výzva sama o sebe, ale je pevnou súčasťou plánov obnovy keď si pozrieme sternú analýzu eh, eh, klimatických zmien eh, ako východisko, vidíme, že sa tu spomína, že klimatická stratégia je stratégiou pre rast. A investície do nových čistých technológií sú veľmi dôležité. Investície do čistých technológií majú obrovskú návratnosť. Ehm, majú obrovskú návratnosť investícií z dlhodobého hľadiska. A dovolte mi, aby som na záver spomenul jedno odporúčanie týkajúce sa európskych e, Eh, procesov rozhodovania. V posledných eh, desiatich rokoch sme vytvorili dve európske megastratégie. Lisabonskú stratégiu pre rast a zamestnanosť a eh, stratégiu pre trvalú udržateľnosť, ďalšiu stratégiu pre rast. A tá máme tretiu stratégiu pre obnovu, aby sme sa vrátili opäť k hospodárskému rastu. Prelinajú sa navzájom a každá si žiada politickú pozornosť. Všetky z nich trpia na, uh, hospoda- na, na takéto, takýmto súťažením a pre všetkým trom pomôže uh, koordinovaný prístup. Ja by som vám chcel ponúknuť jednu myšlienku, uh, eh, zaoberúť sa tým, aká dlhá a hlboká bude táto kríza. Jedný z mála, ktorí predpokladali túto krízu, bol uh, profesor Noriel Rubin z New Yorkskej univerzity on je, e, sa považuje teraz takmer ako jediný ek- e, expert, ktorý sa môže vyjadrovať k budúcnosti globálnej ekonomiky. A čo si on o nej myslí? V interviu s pred pár dňami povedal, že aktuálna kríza bude trikrát hĺbšia a trikrát dlhšia než tá posledná, ak urobíme všetko správne, e, keď sa budeme snažiť zachrániť banky a e, postupovať pre obnovu. Takže zdôrazňujem, ak urobíme všetko správne e, z ohľadu tých verejných krokov a krokov vlád. Takže ja vám želám všetko najlepšie, aby ste dobre a správne postupovali v týchto zložitých časoch a ďakujem vám za pozornosť. So ďakujem veľmi pekne, profesor Larson za vaše vyjadrenia. Potrebujeme vaše rady, aby politici konali správne, takže ďakujem pekne. No a predsedníctvo opäť odozdávam pánovi predsedovi Sobotkovi. Dobrý deň, dámy a páni. Budeme pokračovať. Diskusii, ktorá začala včera dodržíme tiež poradie zo včerajška. Poprosím všetkých, aby ste rešpektovali dvojminútový rečnícky čas ako prvý z Litvy, pán Vitas Matuzas. Ačiū, eh. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. My sme si vypočuli množstvo dobrých rád a návrhov z dvoch dní. Závery pracovnej skupiny boli tiež veľmi dobré, ale ja by som sa rád vrátil k jednej aktuálnej téme a rád by som privítal zámery komisie realokovať rozpočtové prostriedky a využiť na energetické projekty. Plynová kríza ukázala, že Európska únia je veľmi zraniteľná, pretože závisí od monopolistického dodávateľa energie. Mnohí z nás súhlasia, že bezpečnosť energetických dodávok by mala byť na vrchole rebríčka politických priorít. Ja vítam ten zámer realokovať 3,5 miliardy eur a veľkú časť toho investovať do energetických projektov. To je včasná reakcia, vhodná reakcia, je to rovnako proporčné, tak um, by sme zaistili energiu, ktorú máme k dispozícii. To je veľmi dôležité pre krajiny, ktoré nemajú prístup na európsky energetický trh. A rovnako to pomôže prekonať eur, energetické problémy. Súčasný rozpočet nemá iné možnosti, ako využívať flexibilitu a realokovať finančné zdroje. A ja si myslím, že to je správna reakcia. Ja chápam, že otázka rozpočtovej bezpečnosti bude diskutovaná v kontexte rozpočtovej revízie. Avšak energetická bezpečnosť by mala byť predmetom diskusí teraz. Plynová kríza jasne preukázala tú naliehavosť. Litva a pobaltské krajiny budú čeliť bezprecedentnému e, problému s energiou, hlavne keď Litva ukončí prevádzku svojej jadrovej energie tento rok. My sympatizujeme s krajinami, ktoré postihla plynová kríza. A ak by kríza trvala dlhšie, tak si neviem predstaviť, ako by vlády týchto krajín mohli svojim občanom vysvetliť, že nemohli použiť svoje vlastné výrobné zdroje. Nebolo to ani prepojenie z EÚ. Je dôležité riešiť otázku energetickej bezpečnosti. No a preto vyzývam ECOFIN, Európsky parlament a rozpočtový výbor, aby vyvinuli všetky snahy a realokovali finančné zdroje. Ďakujem pekne. Ďakujem ďalší pán Ľude Sevčík z Českého senátu. Ďakujem pekne za slovo. Ja patrím medzi pamätníkov spoločných parlamentných stretnutí na pôde Európskeho parlamentu po veľmi kritickej revízie Vilmkokovej hm, pracovnej skupiny. Tak sme sa začali podľa mňa veľmi správne stretávať v Európskom parlamente a začali sme riešiť problémy s konkurencieschopnosťou. Rád by som pripomenul jednu základnú poučku, že integrácia EÚ bude pozitívna, efektívna, ak bude rásť aj konkurencieschopnosť EÚ. To je hlavné kritérium. Za všetky tie kroky môžem povedať, roky môžem povedať, že nemôžem, nemusíme meniť naše závery práve teraz, keď je kríza bankového sektoru, ktorá prerasla aj do ekonomickej krízy, mali by sme dôraznejšie vymáhať závery, ktoré sme urobili Včera sme sa zhodli na tom, že treba rozhodne odmietnúť akýkoľvek protekcionizmus. To zaznalo zo všetkých, takmer zo všetkých politických skupín a pracovných skupín. Len by som pripomenul, aby sme to mali na pamäti pred každými voľbami, nie len pred voľbami do Európskeho parlamentu, ale aj pred voľbami v členských štátoch. Protekcionizmus a bariéry štáti v štáte nie sú len na medzinárodnej a národnej úrovni, ale sú aj vo vnútri štátov. Mnoho lobistických skupín sa snaží preferovať alebo vytvárať protekciu pre svoj objekt záujmu. To musíme všetko dôrazne odmietnúť a tak dúfam, že spoločným úsilím a spoločnou energetickou politikou dokážeme z tejto krízy vysť čo najúspešnejšie, pretože stále platí, že to, čo ma nezabije, tak to ma posilní. Ďakujem. A teraz má slovo pán Bernard Vončakovský. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Drahí hostia a kolegovia, dokumentácia na internetovej stránke tohto podujatia a závery, ktoré sa dnes prezentujú, sú veľmi užitočné a mali by skutočne byť práve na vážnu mieru. No a e, súčasná kríza sa podobá na padajúce dominové kamene. Avšak e, napriek tomu, že jednotlivé členské štáty e, zažívajú rôzne miery dopadov Polsko. Polsku sa však darí celkom dobre. Posledné zverejnené indexy OECD ukazuje na obnovenie hospodárstva v 3. štvrtku tohto roku. Individuálne členské štáty majú rôzne problémy. Napríklad v Polsku sú stále veľmi vysoké náklady na prácu. Bolo by dobre, keby monitorovacie a kontrolné mechanizmy boli zlepšené, pokiaľ vládni úradníci, ktorí sú zodpovední za eh, oddelovanie, pokiaľ sa týka nich. Čiže Národná delegácia z Polska sa zúčastňuje našich diskusí. Chcel by som upozorniť na jednu ďalšiu vec. Program hospodárskej obnovy žiada od členských štátov, aby zaistili, aby začiatok podnikania kdekoľvek v Európskej únii mohol byť zadarmo do troch dní kdekoľvek v Európskej únii. V mojej krajine to však zatiaľ nefunguje veľmi dobre. A to znamená, že služby, ktoré ktoré sa ponúkajú, zatiaľ nie sú plne funkčné. V Polsku je lehota na začiatie podnikania 30 dní a náklady sú 750 eur, čo je oveľa vyššie ako je priemer európsky mohli by môže európsky poslanec pomôcť polským občanom? Nie, pretože nemá nástroj. Ja, ja dúfam, že sa to zmení a to bude jeden malý krok smerom k ekonomickej obnove v Európe. Ďakujem pekne. Ďakujem a teraz má slovo pani poslankyňa Švedského parlamentu pani Karina Dolf Engestam. Tak, Urfe. Eh, Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Ja by som chcela povedať niečo k Lisabonskej stratégii a jej budúcnosti. To, čo sme dnes svetkami a mnohí o tom hovorili, je, že sa hádame alebo že sme vo finančnej kríze a to znamená, že finančné trhy prekročili hranice svojich možností. Nuž a teraz a tie dopady pociťujú bežní občania. Nezamestnanosť vedie k intenzívnejším a závažnejším sociálnym problémom. Ľudia nie len, že prichádzajú o pracovné miesta, môže sa dokonca stať, že prídu o strechu nad hlavou. Nuž a ja si myslím, že kolega z Európskeho parlamentu jeho slova zo včerajška môžem podporiť. Budúcnosť Lisabonskej stratégie je dôležitá, ale musí to byť stratégia, ktorá zohľadňuje aj ľudskú perspektívu. To považujem za veľmi dôležité. A nie len preto, že my chceme sociálnu politiku, ale preto, že chápeme sociálnu politiku ako dôležitý sektor. Lisabonská stratégia musí byť politikou, ktorá vplýva do všetkých oblastí politiky, rovnaké príležitosti, rovnaké možnosti, rovnaké práva pre mužov a ženy, rovnaké podmienky pre zakladanie podnikov a rovnaké predpoklady na získavanie rovnakej hodnoty. A to je dôležité pri budovaní dôvery spoločnosti, ak chceme, aby v budúcnosti sme zaznamenávali vyšší rast a udržateľnosť. Ďakujem. Ďakujem a slovo má europoslankyňa pani Bobošíková. Teraz zdá sa, že není. Ale zdá sa, že nie je prítomná, takže ako ďalší tiež europoslanec pán Malcolm Harbour. Uh, Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Bolo to trochu neočakávané, uh, pretože na monitore nemá svoje meno, no ale som rád, že môžem e, sa vyjadriť. Chcel by som poďakovať profesorovi Larsonovi za e, veľmi výstižné zhrnutie víziev, pre ktorými stojíme. Ale ja si myslím, že skutočne riešenie tej otázky, e, ktorú nastoluje názov tejto, názov tejto konferencie, nové riešenie, no už ja by som chcel vážiť niektoré nové myšlienky náš, pre náš realitný trh a môže to byť eh, skombinované s niektorými otázkami, ktoré padli na pracovnej skupine. To, čo sme si vypočuli od pani Elkestam práve teraz o zlepšení ekologickosti domov alebo stavba nových domov. No ešte moja otázka je, že či chceme povedať, že skutočne súčasťou nového údelu je základ na verejných a štátnych investíciách do nových majetkové infraštruktúry, nové energetické šablóny alebo matice, vysokokapacitné širokopásmové pripojenie. Je toto najdôležitejšie? Alebo iné veci ako znižovanie daňového zaťaženia je dôležité. Ale toto nové riešenie vyzerá ako ten nový údel z 30. rokov 20. storočia americkej vlády. A hovoríme, že tá situácia je taká vážna, ako bola vtedy, aby by sme sa museli utiekať k takýmto riešeniam. Na ďalšou výzvou je tá čierna diera. Čo s ňou? A ja to zopakujem pre kolegov, čo som povedal včera, že tie posledné recesie, v rámci posledných recesí v Európe nám banky pomohli z tých kríz, pretože mali na to nástroje. A v súčasnosti sme v kríze, kedy banky spôsobili ten problém a myslím, že to je oblasť, o ktorej máme veľmi málo informácií a potrebujeme nové riešenia, pretože podobné problémy sme nikdy predtým neriešili. A ja neviem, či pán Larsen nás vyzval, aby sme vzali do úvahy tie riešenia, o ktorých sa teraz hovorí. A to tiež je, že tá čierna hora, tá čierna diera musí e, byť prevzatá štátom. Hovorí sa o tej zlej banke alebo toxickej banke. E, straty sú skutočne obrovské. Teraz aj tie straty možno, že sú obrovské, pretože e, klesli ceny majetku, ktoré sa v budúcnosti môžu však zvýšiť. Musíme zaistiť, aby banky, ktoré zapričili tú krízu, neprosporovali umelo zo štátnej podpory. Avšak riešením v súčasnosti je kombinácia štátnych investícií a súčasne snahy vyriešiť otázku tej čiernej diery. A to by mala byť koordinovaná politika. A toto je e, signál, ktorý musíme vyslať na summit premiérov. Ďakujem a prosím aj ostatných, aby dodržiavali rečnícky čas. Nedržte sa príliš table, hoci teraz je tam už opravené poradia. Teraz pán Serž Poňa. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Na úvod by som privítal organizáciu tohto stretnutia, dialógu medzi Európskym parlamentom a národných parlamentov a rovnako by som privítal výsledky pracovných skupín, ktorých uzávery sme dnes počuli. Ja by som tu s vami zdieľal rád tri myšlienky. Poprvé, potreba koordinácie tých plánov obnovy v jednotlivých štátoch a druhé, neobmedzovať sa len na okamžité opatrenia. Treba podporovať všetky koordinované strednodobé a dlhodobé opatrenia predovšetkým v oblasti inovácií, konkurencie, schopnosti, udržateľného rozvoja, aby sa vytvárali pracovné miesta a aby sa odpovedalo na výzvy tohto sveta. Po tretie, musí byť eh, jasné rozhodnutie, aby sme sa nevrátili k protekcionizmu a keďže sme tu na to, aby sme viedli dialog, bol by som rád, aby všetci pochopili, že niektoré národné rozhodnutia na podporu určitých priemyselných sektorov, napríklad automobilu vo Francúzsku, budú mať dopad aj na iné krajiny, pozitívny e, dopad. Ja chápem znepokojenie niektorých kolegov, ktorí tu vyjadrili, ale áno, niekedy je to potrebné. Áno, pán predseda, je potrebný neustály dialog, spoločné opatrenia pre všetky štáty EÚ pod záštitou Lisabonskej stratégie, aby sme mali silnú a proaktívnu Európu, ktorá bude čeliť svetovým výzvam, aby bola proaktívna pre nové hospodárstvo, pre sociálny pokrok, proaktívna pre energetickú bezpečnosť a aby proaktívne bojovala aj proti klimatickému oteplovaniu, globálnemu oteplovaniu. Ďakujem a ja ďakujem, hovorí pán predsedajúci. A ďalší v poradí Cyperského parlamentu pán Nikolás Papadopoulos. Také není. Je? Tu nie je. Áno, máte slovo. Ďakujem, pán predseda. A ja by som sa chcel poďakovať za to, že môžeme dnes diskutovať o týchto témach. Vypočuli sme si závery troch pracovných skupín ktoré boli veľmi zaujímavé. Nechcel by som opakovať to, čo spomenuli už mnohí predrečníci, ale som tiež toho názoru, že potrebujeme celý rad opatrení, ktoré by dali Európe možnosť výjsť z tejto krízy. Som toho názoru, že je už pomerne neskoro, pokiaľ ide o príjmanie týchto opatrení. Ďakujem a vzhľadom na to, že musíme dodržiavať poradie alebo ten pomer 2 ku 1, tak teraz pán europoslanec Udo Wulman. Ďakujem, pán predseda. Obraciam sa na všetkých kolegov a kolegyne, ktorí hovorili o konkurencieschopnosti v Európe hospodárskej súťaži. Je to pravda, toto je dôležité eh, v súvislosti s Lisabonskou stratégiou už od začiatku, ale sme v tejto kríze, pretože by sme nemali konkurencieschopnosť? Nie. Urobili sme pokroky eh, v minulých rokoch v tejto oblasti. V Európe je obraz eh, už iný než predtým, ale tá kríza prichádza z finančných trhov, čo spôsobil nedostatok pravidiel a spôsobili to e, medzinárodní špekulanti a má to teraz e, vplyv na reálne hospodárstvo a na toto musíme nájsť odpovede. A kolega Dalson povedal, že musíme pomôcť najprv e, finančným trhom, aby hospodárstvo mohlo opäť prekvitať. Chcel by som pripomenúť v tejto súvislosti, že komisia slúbila orientovať sa a vychádzať zo záverov G20. -ky zabezpečiť, e, aby žiadne produkty neboli regulované. Ešte stále čakáme na príslušné iniciatívy, ktoré sa spomínajú v správach Lene a Rasmussen, a ktoré žiadame k private equity a k hedge fondom. Sú to dôležité body, pokiaľ ide o e, novú organizáciu finančných trhov, e, ich trvalú udržateľnosť je potrebné, aby komisia začala konať. To isté platí aj pre zlepšenie e, e, hospodársko-politickej koordinácie. Naše nástroje ešte stále nie sú dostatočne dobré na to, aby mohli odpovedať na krízu a výzvy aktuálnej situácie. Na to potrebujeme lepšiu koordináciu našej investičnej politiky, aby sme e, sa zmodernizovali, aby sme investovali do budúcnosti našich krajín a aby sme sa e, zaoberali príjmami e, ľudí zo sociálnych aj ekonomických e, dôvodov je to dôležité a preto by sme sa mali postarať o to, aby v národných parlamentoch aj v Európskom parlamente sme sa snažili o zlepšenie v tejto oblasti. Ďakujem. Ďakujem. A, nyní... Ďakujem. a teraz by prehovoril z francúzského parlamentu pán Daniel Garik. Áno, pán predsedajúci, drahí kolegovie, ja by som rád urobil tri poznámky. Jednak pozdravil alebo privítal úlohu ECB, pretože keď sme sa dostali do tej najhlbšej krízy, a keď sme boli na pokraji priepasti, keď americké orgány opustili banku Lehman Brothers, tak myslím, že je veľmi dôležité, aká, bola dob- aká je dôležitá existencia eurozóny a úloha ECB. Toto všetko bolo rozhodujúce v týchto okolnostiach. Tiež súhlasíme s heslom Európy bez bariér vo vnútri Európy, ale tiež by som dodal, že skôr ako koncept New Deal je nový koncept, ktorý existuje v EÚ ktorý by stal za to podľa nás, aby sme ho sledovali. Sociálnej, trhovej ekonomiky odvoláva sa na ňu aj Lisabonská zmluva. A tento koncept nejde len o slobodnú, neobmedzenú výmenu. Je to myšlienka trhu, ktorý netrbíme, ale ktorý istým spôsobom riadíme a môžeme mu priradiť také koncepty, ako spomínajú naši dánsky kolegovia, ako Flexi Security. A potom ďalší koncept, koncept stratégie. Máme Lisabonskú stratégiu, ktorá je ale bohužiaľ slabá, pretože je ponechaná len na dobrú vôľu členských štátov a to, čo teraz potrebujeme, potrebujeme skutočnú stratégiu, predovšetkým v oblasti výskumu, mať oveľa integrovanejšiu politiku výskumu, než sú tie rámcové programy a tie národné programy pretože tieto nástroje nie sú dostatočne artikulované. Pokiaľ ide o, o priemyselnú politiku, všetci o nej hovoria, Niektorí o tom hovoria otvorene, iní nie, ale v realite, čo skutočne potrebujeme, priemyselnú politiku, ktorú bude Únia skutočne viesť. A tiež je želateľné, aby EÚ rozvinula schopnosti analýzy a reakcie z oči voči veľkým svetovým konkurentom, pretože nemôžeme naivne žiť, že okolo, alebo z oči voči tých mocností, ktoré okolo nás žijú a my nemáme dostatok nástrojov, aby sme mohli čeliť nekalej hospodárskej súťaži. To nie je protekcionizmus, ale skutočne je strategický pohľad pre Úniu. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem.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 Som rád, že sa môžem zúčastniť tohto podujatia ako člen e, e, Polského výboru, ktorý e, pôsobí v <clears throat> príslušnom výbore pre hospodárstvo. Myslíme si, že iba koordinácia môže poskytnúť tie efekty, ktoré hľadáme. Kríza predstavuje takisto aj možnosť, príležitosť, predovšetkým v tých oblastiach, kde je Európa pozadu za ostatnými eh, ekonomikami, ako napríklad v oblasti eh, výskumu, ale bude to vyžadovať eh, koordináciu na úrovni EÚ. Odpoveď na krízu leží v hospodárstve a v podnikateľskom duchu, predovšetkým na strane malých a stredných podnikov. Myslím si, že mm, tam by sme mali mieriť s našimi opatreniami a tam podporovať inovácie a konkurencieschopnosť. Iba takéto firmy budú mať úspech na globálnych trhoch a budú mať eh, um, úspech medzi spotrebiteľmi. Môžeme diskutovať o tom, či eh, si zvolíme eh, formu, formu dotácií alebo daňových úľav. O tom môžeme diskutovať. Samozrejme, potrebujeme tvoriť pracovné miesta, ale mm, potrebujeme ich tvoriť na lokálnej úrovni. Ehm, pracovné miesta sa tvoria v ekonomike čím konkurencieschopnejšia je vaša ekonomika, tým je stabilnejšia. A na záver musíme sa vrátiť späť ehm, k základom Európskeho spoločenstva, Mali by sme sa zamyslieť nad tým, prečo sa vlastne spoločenstvo vytvorilo a mali by sme sa snažiť posilniť naše sociálne a ekonomické prepojenia e, medzi štátmi a regiónmi. Ďakujem. A slovo má... Ďakujem. A slovo má pán Elias Kalioras z greckého parlamentu. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Kríza, ktorú zažíva naša planéta, je bezprecedentná, je viacej štruktúrálna, menej cyklická a predstavuje fenomén, ako som už povedal, ktorý nemá obdobu. Všetci ale vieme, že e, všetko zlé je aj na niečo dobré. A ja samozrejme nechcem teraz hovoriť, že nech žije kríza alebo sa jej nejakým spôsobom vyhýbať, ale to, čo to znamená, že kríza môže mať aj svoju pozitívnu stránku v úvodovkách. Drahí kolegovia, myslím si, že vďaka kríze môžeme istým spôsobom zrevidovať aj našu schopnosť ju riadiť alebo manažovať. Môžeme odmerať aj naše ekonomické opatrenia vzhľadom na to, ako to funguje v Európe. Môžeme overiť, aké sú naše síly našich hospodárstiev, našich podnikov a tak ďalej. Táto kríza nám umožňuje vidieť, aký sme zraniteľní. Koľko Európa a členské štáty, nakoľko sú sociálni. A tiež môžeme vidieť, že naša planéta je rezistentná a musíme zistiť až do akého bodu a do, až dokiaľ môže prežiť ten európsky sociálny model. No ja si myslím, že do istého bodu kríza istým spôsobom dala každému svoju pozíciu a trošku reálnejšie, alebo dala každému dať taký reálnejší pocit, aby videlo, čo sa deje. A na záver by som povedala, že v dnešnej diskusii, ktorú tu vedieme, Nesmieme zabúdať na to, že musíme ísť proti pro improvizácii. Nesmieme improvizovať, musíme sa dohodnúť, koordinovať, musíme nejakým spôsobom ustúpiť pokušeniu protekcionizmu, musíme byť transparentní, musíme radikálne zmeniť finančný systém. A na záver, by som povedal, že potrebujeme plán a potrebujem predovšetkým seriózny prístup k nemu. Ďakujem. A teraz pán Alan Larson, znovu e, rektor e, z Lundskej univerzity a potom budeme pokračovať v tej rozprave tak, ako je to naplánované. Um, Ďakujem pekne, len pár stručných pripomienok. Ja súhlasím s väčšinou toho, čo sme si dnes teraz vypočuli o tých eh, hlavných signáloch alebo tých, o tej podstate vašich pripomienok. O podstate krízy, o potrebe konať, o význame a dôležitosti konať, ale nie protekcionisticky, o potrebe investovať do výskumných politík, pretože tie sú dlhodobé a veľmi dôležité. Konkrétne by som sa chcel vyjadriť k tomu, čo povedal pán Harbor o intervenciách, ktoré sú teraz potrebné. Ja som si teraz dnes ráno vypočul, že Federácia európskych zamestnancov, zamestnávateľov teraz navrhuje 3 až 3,5 z HDP balíček stimulov, keď podniky žiadajú o takéto opatrenie je to signál, ktorý musíme brať vážne. A ako som povedal, musíme sa zamyslieť nad otázkou, aké sú náklady našej nečinnosti, aké sú návrat, aký buď, aká je návratnosť konania. Hovoril som o tom balíčku stimulov. No a napriek všetkým balíčkom každá nová predpoveď vývoju situácie je horšia ako predchádzajúca. Takže to je skutočne veľmi závažný a vážny signál. Ja si myslím, že všetci len tak tápame v hmle a v tme. Nikto nemá, nie je odborníkom na túto oblasť. Ak by ste chceli pochopiť problémy, mali by ste si prečítať poslednú verziu, novú kapitolu v jeho knihe, ktorú zverejnil pred eh, minulé leto pár týždňov pred krachom banky Lehman Brothers. On si myslel, že kríza skončila. A on je človekom, ktorý by mal veľmi dobre chápať túto krízu. A minulé leto si myslel, že kríza skončila. Čiže skutočne nikto nie je odborníkom v súčasnosti a musíme všetci prinašať nové myšlienky. No a čo sa týka tých čiernych dier, tak ja si myslím, že to je kľúčová otázka. Ak to sa nám nepodarí vyriešiť, tak bude veľmi náročné zajistiť akúkoľvek obnovu. Ten toxický majetok. Je tu populárna myšlienka kupovať to od vlád. My Švédi máme skúsenosti z 90. rokov, keď sme zakladali tieto bad banks, No a nie je to také jednoduché skopírovať to, pretože to boli banky, ktoré boli znárodnené a potom to bolo jednoduché. Ale ak to budete robiť v súkromných bankách, tak ako ste povedali, stretnete sa s problémom, ako to urobíte, Takže Musíme sa držať toho, čo povedal Stravskán v jeho odporúčaní a myslím, že to je dobré. Ale súčasne je veľmi náročné. A ako som už povedal, nikto nie je odborníkom v súčasnosti a toto je najhoršia kríza, ktoré čelíme z dlhé roky. Ďakujem. Ja ďakujem panu e Larsonovi, ktorý... Ďakujem pekne pánovi Larsonovi, ktorý urobil zhrnutie predchádzajúcej rozpravy. Teraz by som prerušil diskusiu a poprosil by som pána Piera Lekiera z, Fra- z Francúzského národného zhromaždenia, aby predniesol z pultu svoj 5-minútový príspevok. Ďakujem pekne, pán predseda. Európa, ako dnes vieme, bude musieť čeliť dlhej perióde spomalenej hospodárskej aktivity. Našťastie v tejto krízi zodpovední z EÚ preukázali, že sú schopní spolupracovať a úspešne. Je teda potrebné pokračovať, aby sme rozhodne odpovedali na spoločné výzvy, za francúzského predsedníctva člány, čl- štáty EÚ preukázali, že pridaná hodnota Európy je rozhodujúca. Za druhý porok 2008 EÚ dosiahla uspokojivú koordináciu národných opatrení podpory finančného sektora stretnutia ministrov z 2. 12. októbra, stretnutia šéfov štátov a vlád umožnili urobiť diagnózu a stanoviť spoločné metódy. Zároveň, tak ako všetky ostatné členské štáty, Francúzsko predložilo viaceré mm, časti svojich, svojho národného plánu obnovy Európskej komisie, aby sa ubezpečila, že zodpovedajú kritériám spoločenstva a bude to platiť aj pre plán ekonomickej obnovy a teraz prebieha dialog medzi vládou a Európskou komisiou. Rád by som zdôraznil, pretože ako môj kolega pán Poaňam povedal, urobil by som, boli tu rôzne poznámky, predovšetkým z kolegu z Polského snemu je správ, alebo je nesprávne označovať, e, že posledné francúzske opatrenia sú protekcionistické. Tieto opatrenia sa ukončia, ako náhle sa ukončia aj dialog s Európskou komisiou. Boli tu rôzne karikatúry a paródia, ale nikdy prezident Francúzskej republiky nebol e, za to, aby sa vrátili firmy a závody, automobilové závody, e, ktoré boli v iných krajinách, aby sa vrátili do, Fran- do Francúzska. Nikdy nebol proti spoločným opatreniam podpory finančného trhu a tak ďalej. Na základe výsledkov rady z decembra ide o to, aby sme robili inteligentné investície a aby e, z nich profitovali všetky štáty EÚ umožniť e, leteckým spoločnostiam, aby mohli nakupovať nové lietadlá, ktoré sú, spotrebovávajú menej e, palív, lepšie podporovať automobilový priemysel, podporovať malé a stredné podniky, urýchliť výstavbu bytov, modernizovať dopravné infraštruktúry, strategický výber, e, a toto je strategický výber francúzskych orgánov a budovať zajtrajšiu konkurencieschopnosť presne zameranými e, investíciami v období dvoch rokov. Nástroje navrhnuté v novembri 2008 a rozhodnuté e, v členských štátoch v decembri, to je prvá etapa koordinácie národných opatrení a budúci Európsky summit musí tieto záväzky konkretizovať znepokojenie, že by tu mohlo byť, že by sa konalo každý pre seba. Aj to je jedna z víziev, na ktorú musí EÚ odpovedať. Čo je rozhodujúce, je dôvera. Spoločná dôvera v to, že naše spoločné aktivity v jednotlivých štátoch, ale dohodnuté medzi 27 štátmi a s Európskou komisiou, tak tieto by mali slúžiť celej Európe tiež dôvera na celosvetovej úrovni e, rozvíjajúcich sa ekonomík USA, Japonska, Indie a tak ďalej. A na budúcom samite G20 EU musí predložiť bilanciu svojich aktivít a tiež predložiť a preukázať našu vôľu znovu nejakým spôsobom dať rámec novému kapitalizmu na svetovej úrovni a tiež dať novú úlohu medzinárodným inštitúciám, pretože Európa má povinnosť aj možnosť vplývať na riešenia aj mimo svojich hraníc, tak ako sme to videli. Ja osobne som rád, ako rýchlo Európa reagovala na finančnú a ekonomickú krízu na samite 1. marca, ktorý zvolal České predsedníctvo, musíme dohliadať na to, aby plány obnovy boli dobre koordinované a aby neboli protekcionistické. Máme tiež príležitosť pripraviť spoločnú pozíciu Európy pre mm, stretnutie k 20 v Londýne 2. apríla. V tejto kríze sme hovorili, že je aj širšia a hlbšia ako tá z 29 a to je práve tá koordinácia a rozsah odpovedí EÚ, ako aj sila eura, ktoré zabránili finančnej e, katastrofe spred 80. rokov, ale nesmieme si robiť ilúzie. Musíme byť veľmi opatrní a pozorní, ako povedali viacerí. Táto kríza je veľmi vážna. A v budúcich mesiacoch, keď príde E, nezamestnanosť v USA, v Japonsku, v Európe, keď dojde k spomaleniu ekonomického rozvoja všade, aj v Číne, práve tá rozsiahla odpoveď EÚ, rýchlosť a účinnosť, to, to sú dôležité aspekty. A použijem slova Roosevelta, je len jedna vec, z ktorej sa máme báť to je strach ako taký, alebo strachu samého. Takže spolupracujme a navzájom si dôverujme. A na záver by som pogratuloval nášmu predsedovi Európskeho parlamentu, pánovi Peteringovi, aj českému predsedníctvu, že zorganizovali túto rozprávu medzi Európskym parlamentom a národnými parlamentami, pretože ak to bola téma, o ktorej bolo potrebné diskutovať na tejto úrovni, preto je, pretože je potrebná koordinácia tak národných politik a európskej politiky. Tak to je práve tá téma koordinácie európskej politiky. A bolo potrebné, aby sme o nej spolu hovorili a za túto príležitosť vám ďakujem. Ďakujem a slovo... Ďakujem. A teraz má slovo pán Lars Elinderson zo švedského parlamentu. You, Chairman, Ďakujem pekne, pán predseda, drahé kolegyne, kolegovia. Ďakujem vám veľmi pekne za pozvanie zúčastniť sa tohto spoločného zasadnutia a povedať niečo k národnému plánu obnovy hospodárstva vo Švedsku. Švedský rozpočet na rok 2009 zavedol niekoľko reforiem, vrátanie programov, na zmierňovanie ekonomických dopadov krízy, tak ako napríklad eh, zvyšované, zvýšenie úverov, znižovanie sociálnych eh, príspevkov zamestnávateľov, ako aj podpora infraštruktúry. Rovnako zaviedol a začal sa viac zameriavať na vzdelávanie a výskum a rovnako zvýšil sústredenie na životné prostredie a klimatické zmeny. Niektoré z týchto zmien by mali zmierňovať dopady ekonomickej krízy, viesť k zvyšovaniu zamestnanosti, zlepšovaniu vzdelávania, ako aj podpore kvalitného výskumu rovnako ako výskum na teda výhľad na ekonomickú produktivitu z dlhodobejšieho hľadiska. Reformy, ktoré boli zavedené do rozpočtu a opetrenia, ktoré boli prijaté na budúce roky, e, sú jedny z najnákladnejších v Európe spolu s opatreniami z jesene roku 2008 a januára tohto roku je celková šestka viac ako 4 miliardy eur za tento rok, no a to je približne 1,4 švédskeho HDP. Švédsko za, ostatných, za ostatné 10 ročie malo stabilné verejné financie s rozpočtovými nadbytkami, avšak hospodárska kríza priniesie zhoršenie situácie v oblasti štátnych financií, no a rozpočtový deficit približne 1% HDP. To sú prognozy na roky 2009 a 2010. Celkové hodnotenie situácie je také, že tieto deficity sú dočasné a dajú sa riadiť a kontrolovať. Na to, aby sme napravili a prechádzali dopadom finančnej krízy, na jeseň roku 2008 rozhodla vláda a o rýchlych krokoch najprv finančných trhov a predovšetkým eh, úverových trhov. Tak ako iné centrálne banky, tak eh, aj Švédska centrálna banka od septembra roku 2009 eh, znížila úrokové sadzby zo 4,7% na 1%. No a očakávame, že v priebehu tohto roka sa tie úrokové sadzby budú ešte viacej znižovať. Na to, aby sme zvýšili objem investícií, tak Švédsko zvýšilo vydávanie štátnych dlhopisov, ako aj hypotekárnych dlhopisov počas jesene 2008 na to, aby sporiteľom sporiteľe mali zaručenú situáciu a tak sa rovnako zvýšili garancie vkladov na účtoch. Bol prijatý aj nový zákon, ktorý umožnil vláde poskytovať úverovú podporu a finančné záruky finančným inštitúciám pomerne rýchlo. No a tým bol vytvorený program záruky úverov, ako aj program stability na financovanie konkrétnych podporných opatrení. Švédska vláda nedávno oznámila spustenie nových iniciatív pre banky na to, aby sa angažovali v programoch a rovnako sa zamýšľa nad ďalšími opatreniami, aby podporila stabilitu na finančných trhoch v prípade podpory. na ocenie nedostatku exportného financovania a Švédsko garantovalo exportné finančné zdroje, no a okrem toho SEC získalo rámec súčasných exportných úverových garancií. Švedské financie, Švedská agentúra pre financovanie a rozvoj pre malé a stredné podniky rovnako dostala možnosť zvýšiť objem úverov pre mikro, malé a stredné podniky. Takže na záver na podporu podnikovej likvidity bola prijatá dočasná zmena rámca vyberania daní a zamestnanci, zamestnávateľi majú e, možnosť na obdobie 24 mesiacov dostať určité daňové úlavy. No a na to, aby sme podporili silnejší automobilový priemysel, predovšetkým v oblasti klímy a bezpečnosti, bolo vytvorená nová spoločnosť na to, aby sme v automobilovom priemysle podnetili ďalší rozvoj. Vláda rovnako pomôže e, záchranné úvery automobilovým spoločnostiam, ktoré sa dostali do finančných problémov. Tieto opatrenia samozrejme boli prijaté v súlade s podmienkami hospodárskej súťaže a zohľadňujú sa všetky legislatívne akty Európskej únie. No už ďakujem, pán kolega. A teraz mi dovolte, aby som privítal úradovceho predsedu Európskej rady a premiéra Českej republiky, pána Mirka Topolanka. předsedání. myslím, že přesednu to. Já ho ještě no. přivítám. Všichni se probudí, aspoň to je dobrý. Informácia o tom, že... Informácia o tom, že uradujúci predseda Európskej rady zdá sa, alebo teda je potvrdená, ale neviem, kde sa zdržal. Možno, aby sa zvyšilo napätie v sále. Dostávam informáciu, že v zák... Dostávam informáciu, že v zákulisí prebieha diskusia medzi predsedom Európskeho parlamentu pánom Peteringom medzi predsedom Európskej komisie pánom Barozom a úradujúcim predsedom Európskej rady pánom Topolánkom. Určite je to významné a dôležité, ale my by sme e, radi videli túto trojicu tu medzi nami v tejto sále. You, you welcome them, I guess. Oh, yes. Is it you here? Okay. Vážené dámy, vážení páni. Vážené dámy, vážení páni, privíta, privítali sme medzi sebou uradujúceho predsedu Európskej rady a predsedu vlády Českej republiky pána Mirka Topolanka a samozrejme aj predsedu Európskej komisie pána Baroza. Slovo má pán Mirek Topolánek. A ja predám predsedající... Eh, predsedan... Ja odovzdám predsedanie pánovi Vočkovi. Vážení spolupredsedovia spoločného zasadnutia, vážení zástupcovia národných parlamentov, vážený pán predseda Európskeho parlamentu, vážený pán predseda Európskej komisie, Dnešné pravidelné spoločné stretnutie EP a národných parlamentov spadá zo do okolností do obdobia pred mimoriadnym neformálnym stretnutím hlav štátov a vlád 27 členských štátov 1. marca a samozrejme do doby pred pravidelnou jarnou Európskou radou 19. a 20. marca tohto roku. Všetci vieme, o čo ide. Všetci vieme, že riešenie dopadu svetovej krízy je najdôležitejšou úlohou súčasnosti aj budúcnosti. Všetci vieme, že toto riešenie musí hľadať nielen národné vlády, ale musí to robiť aj EÚ ako celok. Všetci vieme, že na riešení sa musí podielať tak exekutíva, ako aj parlamenty, Európska rada, Európska komisia, aj Európsky parlament. Všetci vieme, že sme na jednej lodi na jednej lodi všetkých 27 krajín EÚ a v každej jednotlivej krajine tak vláda ako aj opozícia. Ale sme naozaj na jednej lodi? Je to naozaj pravda? Nemá tá loď rôzne paluby, palubu prvej triedy, druhej triedy a ďalších tried? Niektorí hovoria, že táto loď je Titanic, že sa potápa a že na palube sa ešte stále tancuje. Niektorí hovoria, alebo niektorí chcú hasiť požiar krízy benzínom protekcionizmu. Niektorí chcú mať nejakú súnárodnú loď. Áno, kríza je ako chrypka. Lieči sa, keď sa lieči týždeň, keď sa nelieči, trvá 7 dní, ale aj chrypka môže sa stať epidémiou, dokonca pandémiou. Aj chrípka môže byť smrteľná. Európo, E, obchádza strašidlo protekcionizmu, populizmu, nesolidarita, geniálnych čiernobielých riešení, geniálnych politikov, hľadania vinníkov, potrestania nevinných a odmeňovania nepotrebných. Aj kvôli tejto aktuálnej situácii som považoval ako predseda Európskej rady za nutné zvolať mimoriadne zasadnutie hlav štátov a predsedov vlád, pretože hospodárska kríza a jej dopady sú také naliehavé, že spolu musíme aspoň neformálne hovoriť častejšie a nemôžeme sa uspokojiť len s pravidelným harmonogramom európskych rád. Považoval som za nutné, aby sme viedli diskusiu na tej najvyššej politickej úrovni. Vôbec nie preto, že by bolo potrebné substituovať odpornú, odbornú diskuziu, práve naopak. Musíme vyzvihnúť výsledky práce sektorových rád ECOFINu a ďalších. Naši kolegovia konajú veľmi dobre a svoje úlohy zvládajú, ale súčasná kríza je do značnej miery krízou dôvery. Je krízou, ktorá má okrem tvrdých hospodárskych dopadov aj výrazný politický rozmer. Ako naozaj každá vážna kríza je krízou, ktorej rýchle prekonanie nezávisí len na schopnostiach jednotlivých firiem, ale tiež, a dokonca by som povedal, že v prvom rade na schopnosti politikov sa dohodnúť na koordinovanom postupe. Ak sa nám nepodarí dosiahnuť vrcholnú politickú zhodu, táto kríza sa predlží. Predlží sa, ak sa nedohodneme na spoločnom postupe, ktorý by mal ctiť pravidla spoločného trhu a voľnej súťaže, ak nevytvoríme všetkým firmám rovnaké podmienky ak zvíťazí protekcionizmus a merkantilizmus, všetci prehráme. Preto považujem za nutné podporiť hľadanie odborného riešenia najvyššou politickou autoritou. Politická dimenzia kríze by sa mohla ukázať ako vážnejší problém než tá dimenzia ekonomická. Samozrejme tiež považujem za potrebné vás informovať európskych a národných poslancov z prvej ruky ešte skôr, než prebehne samotné rokovanie na najvyššej úrovni. Keď som tu hovoril o nutnosti koordinácie pre všetkých 27, myslel som predovšetkým dva hlavné aspekty krízy. E, ekonomický a sociálny. Preto chcem ako predseda rady zvolať dve mimoriadne neformálne stretnutia. Jedno 1. marca bude sa venovať ekonomickým otázkam a druhé ktoré by sa malo venovať zamestnanosti, tak to plánujeme na maj. A teraz k tomu najbližšiemu samitu. Z pohľadu rady jednoznačne boli súčasťou problému banky a teda musia byť aj súčasťou riešenia. Je potrebné stabilizovať situáciu na medzibankovom trhu. Plne podporujem závery ECOFINu z 10. februára, kde sa definovali dve hlavné úlohy. Poprvé, vyčistiť banky od toxických aktív, ktoré spôsobujú stále nové a nové problémy a po druhé zaistiť, aby banky znovu po- začali požičiavať peniaze tak firmám, ako aj domácnostiam. Tu sa ukazuje, ako je ekonomická a politická stránka problému prepojená. Nestačí len banky zbaviť problémov a zničiť diskontnú sadzbu. Na to, aby mohli udelovať úvery, banky potrebujú aj dôveru do budúcnosti musia cítiť záruky budúcej stability a nesmú sa obávať politických rizik, ktoré vyplývajú z neuvážených a nekoordinovaných vládnych zásahov. Banky musia mať priestor a podmienky, aby mohli požičiavať zdrav- zdravým firmám, ktoré majú objednávky, ktoré majú čo vyrábať a len potrebujú preklenúť určité objektívne e, e ťažké obdobie. Ale nemôžeme umelo držať nad vodou nerentabilnú produkciu, ktoré nemajú, ktorá nemá odbyt. A to platí všeobecne a ešte viacej v kríze. Kľúčová je otázka, kde vziať peniaze na financovanie nutných a legitimných protikrízových opatrení. Už dnes vidíme, že nielen menšie, ale väčšie štáty sa dostávajú do problémov. Ich štátne bonde sú upgradeované klesá ich cena a záujem o ne všeobecne a vlády prestávajú byť schopné získať likviditu. Preto je potrebné zabrániť protekcionizmu. Ten by nás poškodil hneď dvakrát. Poškodil by náš najmocnejší nástroj na trhu. Jedna kolegyňa, jeden vtip zo socialistickej frakcie povedala na zasadnutí výboru, povedala môjmu ministrovi, pán minister, viete, my sa obávame, že vy keď poviete trh, tak myslíte voľný trh. Nesmejte sa, a nesmejte sa, no dobre, nevadí. Obrovský rozmach prosperity v poslednom desaťročí stojí na delbe práce. Každá snaha preferovať domáce proti cudziemu tak nie je vo svojej podstate ničím iným, než pokusom vrácať sa do spoločnosti prvotnopospolnej. Po druhé, solovým postupom jednotlivých krajín by utrpela e, e, veľký úder naša spoločná solidarita, finančné trhy by to ďalej e, e, potrestali prepadom ratingu osamotených národných ekonomík. Naša sila a šanca na budúcnosť je iba v spoločnom postupe. Kríza dopada na všetkých a iba všetci spoločne prekonáme jej dôsledky. A neznamená to, že všetci by e, sme sa iba prispôsobili rýchlosti vlajkovej lode. Predovšetkým, pokiaľ mierí na uh, uh, ľadovec, rýchlosť konvoja sa určuje rýchlosťou najpomalejšej lode. Kríza je takisto jasnou výzvou, aby sme odstránili existujúce bariéry v rozvoji obchodu, aby sme posilnili flexibilitu posil, e, trhu s prácou, aby sme zlepšili reguláciu, aj reguláciu bankového sektora. Všetky tieto opatrenia zvýšia odolnosť EÚ voči budúcim šokom. Zároveň by som chcel zdôrazniť, že platí naša výzva k maximálne možnému dodržiavaniu fiskálnej disciplíny a k návratu dodržiavania paktu rastu a stability, čo e, najrychlejšie, ako náhle to umožní stav ekonomiky v danej členskej krajine. Je dôležité, aby sme sa vrátili k našim strednodobým a dlhodobým fiskálnym cieľom čo najrychlejšie. Tu je cieľom, um, uh, tu, je, tu sme spolu s komisiou uh, strážcom uh, pravidel. Všetko toto sa vyhodnotí na Európskej rade 19. a 20. marca, ako sme to už určili. Je jasné, že v našich silách nie je zastaviť um, svetovú krízu, ale v našich možnostiach je koordinovaným, rozhodným a zároveň uvážlivým e, postupom obmedziť jej dopady a e, zamedziť, aby e, trvala dlhé roky, ako v 30. rokoch minulého storočia. Pokiaľ je to v našich silách, je to aj našou povinnosťou. Mám veľkú dôveru v občanov európskych krajín a v európske firmy. Ako politici im iba e, musíme vytvoriť podmienky pre prácu a dať im perspektívu budúcnosti. A tiež e, sa trošku ukázniť. Nechcem vás, vás kárať, ale najväčším rizikom pre budúci vývoj môže byť predvolebný populizmus. Nikto nedokáže v praxi zrealizovať to, čo politici nasľubujú pred voľbami. Nie je možné ľuďom e, bez ostichu tvrdiť, že sa budú mať okamžite lepšie než pred krízou, že niekto má lepšie recepty, obviňovať sa zo zlyhania, rozbíjať európsky projekt novou nedôverou, podvezovať realizáciu spoločnej vízie v budúcnosti. Máme ju predsa. V týchto chvíľach sa ukáže, ako silná je naozaj Európska únia. Tvárov v tvár kríze musíme potvrdiť, že naša vernosť hodnotám slobody, solidarity a integrácie nie je iba na papieri, nech sa volá akokoľvek. Musíme odolať strašiaku protekcionizmu, navzájom si pomáhať a dodržiavať eh, spoločné pravidlá. V tom je naša spoločná zodpovednosť a verím, že eh, všetci jej učiníme zadosť. V tom je naša sila, v tom je naša budúcnosť. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem panu predsedovi vlády. Ďakujem. Ďakujem pekne pánovi predsedovi vlády Topolánkovi. A teraz dávam slovo predsedovi Európskej komisie, pánovi Barosovi. Nech sa páči, pán predseda, máte slovo. Vážený pán predseda, vážený pán predseda Európskeho parlamentu, vážený pán premiér, úradovci predseda rady, vážení kolegovia, finančná a hospodárska kríza s ktorou, ktorou sa, ktoré teraz čelí mm, Európa, mm, žiada účasť všetkých národných aktérov. No a to je tiež dôvodom, eh, prečo musíme, alebo prečo sme naplánovali v celej Európskej únii mnohé dôležité stretnutia. Členské štáty musia spolu hľadať prostriedky na boj proti eh, hospodárskej kríze. A to je zásada a hlavný princíp Európskej únie v súčasnosti. Národné protekcionistické opatrenia sú tým vylúčené, pretože tieto už v histórii ukázali, ako len prispievajú ku krízam. Konjunktúra a programy na obnovu konjunktúry musia byť také, aby boli rozložené na všetky členské štáty a to je zásada vnútorného trhu. My po neformálnom samite 1. marca vyvodíme prvú takú bilanciu konjunktúrnych programov no a v máji sa potom uskutoční summit o zamestnanosti. Okrem toho sa uskutoční ešte, alebo odsúhlasili sme spoločné stanovisko komisie pri prípravách zasadnutia G20 2. apríla v Londýne. Ja si myslím, že tie výzvy sú skutočne obrovské. Dôležité je nájsť a navrhnúť eh, nejaké vedenie pre celý svet. Je dôležité, aby sa na tom zúčastňoval Európsky parlament, európske inštitúcie a národné parlamenty že preto je tiež veľmi dôležité, že dnes sme sa tu zišli a spolu hovoríme o týchto veciach, dámy a páni. Na krízu sme reagovali rýchlo. Intervencie e, vlád na jeseň minulého roku e, zabránili celkovému krachu finančných trhov. Tieto opatrenia boli na európskej úrovni koordinované a spolupodielala sa na tom aj komisia. Preto, to boli, preto boli úspešné. No a preto je dôležité teraz sa e, občanom aj podnikom v Európskej únii dať k dispozícii dostatok finančných prostriedkov. No a preto my na komisii e, sme sa zamysleli na tom, nad tým, ako odstraňovať a ako zaobchádzať s tými zlými úvermi. Avšak musíme vidieť, sa e, hľadiť tiež do budúcnosti a vychádzať hlavne z jedného princípu finančné trhy musia splňať pôvodný účel, musia slúžiť hospodárstvu no a finančné trhy e, musia byť hnacou silou pre rast a zamestnanosť. Otázkou je, ako to čo najlepšie je dosiahnuť. Skupina La Rozier čoskoro predloží svoju správu, no a na tomto základe um, my, komisia, predložíme návrhy radu a parla- e, Rade a parlamentu problémy sú globálne a aj problém eh, regulovania je globálny. Nož a Európska únia má popredné miesto pri hľadaní globálnych riešení. Zasadnutie G20 vo Washingtone sa uskutočnilo pod predsedníctvom pána Sarkozyho a ja som našim americkým partnerom navrhol uskutočniť takýto eh, summit. No a na tomto samite sme vystupovali spoločne a preto náš hlas zavážil. Všetci účastníci sa dos- všetci, všetky členské štáty sa dohodli na spoločnom stanovisku, spoločnom postoji pred týmto samitom. A preto som si istý, že pred nadchádzajúcim zasadnutím G20 v Londýne tiež si stanovíme vlastné, vlastný postoj jednotný. Tým pôjde o problémy o živenie konjunktúry, ktorý prijali už hlavy štátov a vlád. Žiadajú sa tam stimuly a môžeme povedať, že na roky 2009 a 2010 budú tvoriť minimálne 3,3 HDP. Avšak pravdepodobnejšie je, že budeme veľmi blízko k hodnote 4 a to je veľmi dôležité, to sú veľmi dôležité snahy, no a z historického hľadiska skutočne obrovské. Ale bola to správna cesta, pretože e, verejné financie sú jediným zdrojom, ktorý dokáže vyplniť prázdne miesta, pretože v súkromnej sfére sme nemali dostatočné zdroje. No a, a balíčky, ktoré tu máme osamotne nevedia, e, nevedú k riešeniu. No a samozrejme, že medzi jednotlivými členskými štátmi treba po, zohľadňovať rozdiely, ale dôležité je poukazovať na to, že boj proti súčasnej e, kríze musí byť koordinovaný. Členské štáty musia mať jasné, ako obratíme rozpočtové výdavky a peniaze treba využívať čo najefektívnejšie na to, aby sme využívali náš potenciál rastu, aby sme zvyšovali našu konkurencieschopnosť, pretože konkurencieschopnosť je veľmi dôležitá z ohľadom na ostatné časti sveta. Ja si myslím, že takto budeme môcť splatiť dlh oveľa rýchlejšie plán už má tú silu, členské štáty prispievajú. Samozrejme, bude to trvať dlho, kým tieto opatrenie začnú fungovať, pretože nemôžeme čakať zázrak z noci zo dňa na deň. Najskôr sa situácia musí zhoršiť, aby sa zlepšila. No a ja dúfam, že náš plán po rozhýbe hospodárstvo tým, že obnoví dôveru. Avšak s tým stimuli nepochádzajú len z členských krajín. Aj komisia pracuje na tom, aby príspevky spoločenstva boli čo najúčinnejšie. Napríklad spolupracujeme s členskými štátmi a miestnymi a regionálnymi e, samozprávami e, na využívanie e, kohezných a štruktúrálnych fondov. Rovnako sme predložili návrhy na rýchle presmerovanie 5 miliard eur na základné projekty infraštruktúrne a širokopásmové. Ja som si uvedomujem, že tieto opatrenia čoskoro budú uh, úspešné a tie zabijú dve muchy jednou ranou. nie len, že podporia hospodárstvo, ale súčasne zvýšia aj našu energetickú bezpečnosť, čo je kľúčová uh, priorita, ako aj e, preukázala tá posledná plynová kríza. Ale samozrejme našou hlavnou prioritou musí byť chrániť našich občanov pred najťažšími dopadmi krízy. No a preto sa v maji uskutoční summit o zamestnanosti a ja som vďačný premiérovi Topolánkovi, že prijal moje odporúčanie uskutočniť, usporiadať summit o otázkach zamestnanosti. Ja dúfam, že ten summit priniesie matateľné výsledky a diskusie by sa mali zameriavať na tri hlavné otázky. Prvou prioritou by malo byť, aby si ľudia udržali svoje pracovné miesta, ak je to možné. Sú úspešné príklady z mnohých členských štátov, systémov, kde je krátkodobá pod, dotovaná práca súvis- spojená s preškolovaním. Musíme hľadať možnosti, ako toto podporovať, pretože bolo by chybou prepušťať ľudí, keď vieme, že pravdepodobne tie spoločnosti o nejaký čas budú opätovne schopné ich zamestnať po tom, čo kríza uplynie. Takže v niektorých členských štátoch to funguje a môžem vám povedať, že zatiaľ sme dosiahli určité dobré výsledky. Po druhé, ak ľudia prídu o zamestnanie, pretože to je tiež skutočnosť, musia byť reintegrovaní a zapájani späť na pracovný trh čo najrychlejšie. Plán obnovy program obnovy sa týka Európskeho sociálneho fondu a presmerovania finančných eh, prostriedkov do eh, hospodárstva a udržateľnosti pracovných miest. A po tretie, mládež, mladí ľudia. If delayed entry into labor market turns into long-term unemployment, ak eh, sa ekonomická kríza bude prejavovať dlhodobo, a eh, tak to bude stáť eh, skutočne obrovské náklady. Nemôžeme si dovoliť chybu na dlhodobú obnovu musí byť krátkodobé, krátkodobé stimuly musia byť sprevádzané štruktúrálnymi zmenami, reformami a dlhodobými a strednodobými opatreniami. No a Lisabonská stratégia pre rast a zamestnanosť tu zohráva dôležitú úlohu a je stále základným kameňom ekonomickej koordinácie v Európskej únii. Štruktúrálne politiky môžu podporiť zamestnanosť, príjem, rozpočtový príjem a môžu urýchliť obnovu a zaistiť jej dlhodobý charakter a môžu podporiť našu odolnosť voči budúcim šokom. Samozrejme, musia to byť správne opatrenia. Vnútorný trh musí byť imperatívom prispel k európskej prosperite a je základnou súčasťou riešenia tejto krízy. História nás poučila, že ekonomický nacionalizmus a protekcionizmus veci len zhoršia. My bojujeme proti protekcionizmu na medzinárodnej úrovni a rovnako musíme proti nemu bojovať aj tu v Európe. Prečo sú európske projekty špeciálne a iné od iných historických skúseností? To je kvôli rešpektovaniu zásad práva štátu a všetci sme týmito zásadami eh, zaviazaní. A ich dodržiavanie je predpokladom našej legitimity. Ako môžeme navrhovať lepšie pravidlá pre svetové trhy? Ako môžeme kritizovať niektorých z našich partnerov, pretože oni nesúhlasia s určitými základnými globálnymi princípmi a sami pritom nedodržiavame vlastné trhy vnútorného trhu, vlastné pravidla vnútorného trhu. A to funguje tak preto, lebo to ukazuje, že trhy pracujú spra- fungujú správne len s určitými pravidlami. Dámy a páni, toto spoločné zasadnutie je pre mňa vždy veľmi dôležitým termínom, ale toto konkrétne zasadnutie je dôležitejšie ako kedykoľvek predtým. Je poslanci národných a Európskeho parlamentu sa zišli, zišli aby pridiskutovali tie problémy, ktoré dnes čelíme. Európske opatrenia nie sú len pridanou hodnotou, ale sú podstatou a ja si myslím, že mali by sme plávať ďalej spolu. Ja si uvedomujem závažnosť situácie, ale myslím, že ak všetci budeme dobre spolupracovať, vyhneme sa protekcionizmu, eh, tak eh, prekonáme krízu a na jej konci budeme silnejší ako kedykoľvek predtým. To od nás očakávajú naši občania a na to nesmieme nikdy zabúdať. Ďakujem. Děkuji panu, děkuji panu předsedovi Barrosovi. Zaujímavý prístup. Zároveň by som otvoril druhú časť rozpravy za účasti predsedníctva a Európskej komisie. Teraz by som už e, poprosil pána Temesla, aby sa ujal slovo. Pochádza z Rakúskeho parlamentu. Poprosím vás ešte, aby ste dodržiavali časový limit. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pán predseda, dámy a páni. Ako som sa tak vypočul diskusie z včerajšieho popoludnia a z dnešného dopoludnia, tak som mal dojem, že som niekde, kde sa diskutuje o o tom, ako e, nejaký budúci e, e, summit alebo budúca kríza by sa mohli odvrátiť. Ale, dámy a páni, my sme hlboko v kríze. Každý týždeň sa strácajú tisícky pracovných miest, tisíce ľudí strácajú prácu. A my tu 1,5 dňa diskutujeme o tom, čo by sme mohli urobiť, museli urobiť, mali urobiť. Ale, dámy a páni, my to nerobíme. A prečo to nerobíme? Viete, Barack Obama sa v tejto súvislosti často spomína. Ešte nie je ani len mesiac e, vo svojej funkcii, ale už odsúhlasí konjunktúrny balíček, ktorý zodpovedá 5,5 e, amerického HDP, 780 e, miliardám amerických dolárov. A pritom e, ešte len e, počas Bushovej vlády e, automobil, automobil priemysel sa nebol istý, či dostane nejakú podporu. A my tu stále diskutujeme o tom, čo by sme možno mohli urobiť, ale nič nerobíme. Keď má nejaký malý podnik dnes problém, tak je tam jasná zodpovednosť, kto čo urobie, je tam jasný časový harmonogram, dokedy. Ja by som si očakával, ku koncu tohto podujatia, ktoré sa koná tri mesiace po funuse, aby sme na konci prijali jasné opatrenia. A chcem, aby Európsky, e, Európska komisia nám išla príkladom. Pán Almunia včera povedal, že veľká časť nášho e, rozpočtu 200 80 miliard e, eur by sa mohli e, využiť na takéto opatrenia. Tak e, to robme a pán Barozo, ak myslíte, že je možné čakať do mája, tak potom vlastne sa musíme zmieriť s tým, že dovtedy to budeme mať naozaj 100 tisíce nových zamestnancov. Či to potom, teda ľudí, ktorí budú bez práce, ak to potom bude lacnejšie, Ehm, no to neviem. Ďakujem. Slovo má teraz pán Trinsky z Polského parlamentu. Koleżanki i koledzy, wczoraj prezes Trichet mówił o trzech obszarach. Vážení kolegovia, včera prezident Trichet hovoril o troch aspektoch krízy a hlavných aspektoch, ktorú zapričinujú podľa laureáta Nobelovej ceny z minulého roku. E, toto vyzerá ako naozaj e, druhá e, veľká hospodárska recesia. Bude veľmi ťažké prekonať ju. Ehm, je to práve veľká kríza od 30. rokov minulého storočia. Nie je to ako na ďalekom východe pred desiatimi rokmi. Je to naozaj kríza neoliberalizmu. To znamená, že by sme nemali strácať čas a mali by sme sa naozaj rýchlo poučiť. Potrebujeme nový poriadok pre EÚ, pre Európu. Potrebujeme nový plán pre um, ehm, 7 miliard ľudí na Zemi. A nie som si istý, či ho máme. A summit G20 nám môže e, v tomto pomôcť, ale nie je to také isté, pretože individuálne e, reakcie sú veľmi odlišné. A ako povedal e, premiér Toplanek, nejde o to, kto sa kde na tej spoločnej lodi nachádza. Niektoré krajiny ako Francúzsko sa sústreďujú na vedu a technológiu. Poľská vláda ide e, tou cestou prísnosti. Ja si myslím, že Francúzi robia to správne. Mali by sme chrániť pracovné miesta. Neformálny summit v Prahe bude v tejto súvislosti podľa mňa veľmi dôležitý. Európska centrálna banka má takisto dôležitú úlohu, pokiaľ ide o oblasť kontroly a dohľadu. Potrebujeme jasné ciele a strategické plány. Zatiaľ ich nemáme a e, túto slabosť by sme mali čo najrychlejšie prekonať v Prahe, v Berlíne, v Londýne, v Bruseli. Ďakujem. Ďakujem. Ďalší. Ďakujem. Ako ďalší vystúpi pani Stenberg zo švedského parlamentu. Nech sa páči, máte slovo. Tak så ordförande. Och Ďakujem, pán predseda, a ďakujem srdečne aj pánovi Barózovi, ktorý spomenul sociálne aj ľudské aspekty v súvislosti e, s hospodárskou krízou. Niekedy mám dojem, že často na tieto zabúdame. Aj za posledné dva dní mám vlastne otázku. Rada by som sa spýtala pána Larsona, alebo požiadala ho, aby e, sme pouvažovali, či by sme v rámci krízy nemali diskutovať aj o tom, že aj jednotlivci sú príliš e, silno zadlžení, čo môže viesť takisto k sociálnemu aj e, e, ľudskému problému. Ďakujem. Teraz z Polského parlamentu má slovo pán Vitbrod. Ďakujem pekne, pán predsedajúci Rád by som na úvod poďakoval pánovi predsedovi vlády Topolankovi a predsedovi Európskej komisie Barozovi za ich vystúpenia. Ja si myslím, že tam môžeme vidieť určitý optimizmus. Súhlasím s rakúskymi kolegami, ktorí hovorí, že potrebujeme rýchlo postupovať, ale aj dobre uváženie. Už včera som povedal, že v krízových situáciách, ktorú aj teraz zažívame v Európe a vo svete, potrebujeme väčšie otvorenie, väčšiu spoluprácu, väčšiu solidaritu, väčšiu dôveru. Nemali by sme sa uzatvárať do seba. Je tu čím ďalej tým viacej hlasov, ktorí volajú po takom uzatvorení a to nie je, pravda, to nie je správne. To otvorenie sa svetu a spolupráci je dôležité. Tiež by som poďakoval francúzským kolegom, pretože za francúzského predsedníctva sa nám podarilo dosiahnuť E, závery ku klimatickému balíčku a to je niečo veľmi dôležité. Teraz ho musíme zrealizovať a tiež som spokojný, že som si vypočul od pána Larsona, že v momente, kedy musíme realizovať plán obnovy, te, treba tiež myslieť e, na aktivity pre klimu a životné prostredie, pretože to môže vytvárať pracovné miesta a ekonomický rast. Polsku sme začali s určitými aktivitami, ktoré idú týmto smerom. Pracujeme na čistých technológiách, využívame iné zdroje energia a myslím si, že tieto postupy a akcie sú veľmi dôležité v takejto krízovej situácii. A na záver k vzdelávaniu a výchove. Myslím si, že aktivity súvisiace s vzdelávaním sú veľmi dôležité a treba začať čím skôr v základných školách, aby sa žiaci naučili takým aktivitám a veciam, ktoré vedú k ochrane životného prostrediu. A teraz ďalší pán Viňali z Talianského parlamentu. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pán predsedajúci. Z oči voči takejto kríze všetky členské štáty Európskej únie prichádzajú s rôznymi návrhmi, ktoré sú zamerané tak pre podniky, pre rodiny a tak ďalej, aby sa robili investície do obnoviteľných energií a tak ďalej. A to všetko sa robí e, s dvomi premisami a síce najprv kontrolovať verejné financie a po druhé mať spoločnú európsku finančnú politiku a to je skutočne veľmi dôležité, lebo ak by sme to neurobili, tak by to bol krok naspäť ale musíme si tiež položiť otázku, čo urobiť, ale aj ako to treba urobiť. A ak chceme rýchlu obnovu nášho hospodárstvu, tak musíme liberalizovať energie, ktorá, ktoré naša spoločnosť a naši občania majú. Musíme podporovať podnikateľské prostredie, podnikateľského ducha, podporovať tie NGOčky, ktoré pomáhajú rôznym osobám, ktoré sa dostali do zlej situácie, tu welfare society. To je aj tá naša tržná sociálna ekonomika, to je tá prvá premisa, tá podmienka. My hovoríme, že ekonomika sa spustí, keď tu bude dôvera, ale my by sme predovšetky mali začať mať dôveru v iniciatívu jednotlivcov, spoločnosti a ísť im príkladom. A myslím, že z tohto pohľadu je dôležité zjednodušiť e, postupy, odstrániť e, byrokraciu pre podnikanie. To je zatiaľ ešte stále veľká záťaž v Európe. A musíme tiež sledovať, e, aby malé a stredné podniky mali podmienky na rozvoj, na prístup k novým technológiám, také ako Small Business Act a tak ďalej. Naša vláda teraz prijala politiky v tomto rámci a my z tejto krízy výjdeme úspešne jedine spoločne, ale musíme zasiahnuť všetci spoločne, politici, ekonomovia aj celá spoločnosť. Teraz pán Zalazevský z Polského parlamentu, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Protekcionizmus je slovo, ktoré sa tu veľmi často zjavuje počas našich stretnutí a hovorí sa, že protekcionizmus je nebezpečný, ale zároveň nikto, žiadna delegácia nechce priznať, že protekcionizmus je ich národné riešenie na, na to, aby sme vyšli z tejto krízy. A preto by som položil otázku aj pánovi Barazovi, či si myslí, že tá hrozba protekcionizmu je fiktívna hrozba, alebo ide o skutočnú hrozbu vzhľadom na návrhy niektorých členských štátov. A či uzatvorené trhy, pracovné trhy, napríklad nemecký alebo rakúsky trh 5 rokov po rozšírení pracovné trhy sú stále uzavreté. Či to je tiež otázka protekcionizmu, alebo je to otázka spoločného vnútorného trhu? To nie je také jasné. No a na záver by som prišiel s jedným možno optimistickým prvkom. Musíme si spomenúť, že kríza so sebou prináša aj pozitívne aspekty. Príkladom toho je napríklad posledný Európsky summit, keď e, hovoríme o tom klimatickom a energetickom balíčku, tu máme znovu príklad, kedy sme znovu revidovali náš prístup k tomuto balíčku. Uvažovali sme o nákladoch, ktorý, nákladoch, ktoré môže priniesť a myslím, že sme prišli s jasným záväzkom a kompromisom. Ja si myslím, že to je to, čo by sme mohli sledovať a výsledok je, že aj takéto ťažké témy a problémy sa môžu vyriešiť. A teraz pani Aguas z portugalského parlamentu. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Predovšetkým by som chcela vyjadriť, aká veľká je pre mňa česť, že tu môžem byť poprvýkrát na pôde Európskeho parlamentu a rada by som k tejto významnej rozprave prispela a to perspektívou môjho skromného názoru a myslím, že na, na niečo, na čo by sme nemali zabudnúť a síce na dimenziu pôvodu tejto hospodárskej a finančnej krízy. Je to kríza etiky, je to kríza hodnôt, je to kríza ľudskej bytosti. Keď ja tu dnes počúvam všetkých vás, čo ja som si z týchto dvoch dní pre, pre seba zanechala, to sú dve kľúčové slova. Jednak nie protekcionizmu. Myslím, že naše úsilie musíme zjednotiť, lebo ak sa, len ak sa zjednotíme, len takýmto spôsobom túto krízu porazíme. Máme určitý sociálny model, ktorý chceme uchovať. A ja sa teda pýtam, Vary, ekonomický rast, ktorý chceme dosiahnuť, e, bude ten istý, ktorý sme mali aj pred krízou. Znamená tento ekonomický rast to, že to prinesie aj ekonomický rozvoj, keď viacej ako polovica svetového obyvateľstva žije za menej ako 1 dolár za deň hoc. Varí tento hospodársky rast znamená, keď žijeme v takýchto spotrebných spoločnostiach, a ktorý e, pri tomto živote mnoho ľudí prichádza o život, pretože sú e, mimo toho spotrebného, e, toho spotrebného sveta. Ja si myslím, že v tomto celom musíme mať nový sociálny postoj, občianský postoj, dôležitú hodnotu a to je hodnota individuálnej zodpovednosti každého z nás zoči, voči ostatným. A to musí začať na správnom mieste, v správnom čase, v škole, vzdelávaním. A tiež mám pocit, že keď hovoríme o životnom prostredí a o klíme, chápeme ako prirodzené, alebo si myslíme, že všetci s týmto cieľom súvisia. No dúfajme, že to je tak, pretože ak by to tak nebolo, tak by to nebolo udržateľné, pretože my sme len časťou sveta, nie celý svet. A ešte by som chcela položiť nasledujúcu otázku. Tu sa veľa odmieta protekcionizmus podľa toho, čo som počula. No dobre, súhlasím, ale protekcionizmus je zdrojom neúčinnosti a iných nedostatkov, ale existujú také protekcionizmy, ktoré my v Európe tolerujeme. A ja by som sa spýtala, prečo Európa nejakým spôsobom nedeterminuje alebo nevytvorí nejaký, nejakú otvorenú kanceláriu alebo otvorenú inštitúciu a že by sledovala otázku licencií softveru vo všetkých krajinách, ktoré prinášajú alebo znamenajú veľké náklady pre celú Európu. A teraz pani z francúzského parlamentu. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Rád by som dodal, že nezdielam to, čo cítim ako istý optimizmus, ktorý kraluje v tejto rozprave a som skôr na strane nášho rakúskeho kolegu a myslím, že je to aj určité nebezpečenstvo. Aj pán e, Lon, ktorý povedal, že táto kríza bude trikrát dlhšia, trikrát hlbšia, než sme doteraz poznali. A teda musíme prijať skutočne veľmi ambiciozne opatrenia, aby sme na túto krízu odpovedali. Ale ja tieto opatrenia nikde nevidím. Vidím určité národné plány, trošku také neporiadne alebo niekedy protirečivé, pokiaľ ide o spotrebu, o investície. A potom vidím taký prístup no, taký mierny, aby som nepoužil iné adjektívum Európskej komisie, a, ale pritom stojíme pred obrovskými výzvami. Každý deň tisícky a desiatky tisícok pracovných miest, ktoré sa strácajú. Nemôžeme predsa čakať na apríl, maj alebo jún, aby sme videli a diskutovali, čo môžeme robiť. Musíme konať teraz. A teraz tu máme ďalšie opatrenia. Musíme obnoviť spotrebu, strednodobé opatrenia, všetci to tu spomenuli, Lisabonská stratégia, stratégia financovať výskum, energetické politiky a tak ďalej a tak ďalej. To všetko je OK, ale ako to urobíme? A to vôbec nevidíme. Alebo aspoň ja to nevidím. A myslím si, že sme veľmi skromní A ja samozrejme chápem problémy s rozpočtom, pretože my sami sme si vnútili ten stupidný eh, to stupidné pravidlo 1,2 ale okrem rozpočtu môžeme hľadať aj iné zdroje financovania. Niekto hovoril o trhu euroobligácií. Prečo nie? Prečo nerozhodneme napríklad spustiť nejakou požičkou, spustiť nejakú požičku na európskom trhu, závisí, to môže byť rôzna technika, napríklad na 800 alebo bilión eur a chcete, aby sme zafinancovali všetko to, čo ešte má prísť, ale ak nebudeme takto konať, tak pôjdeme hlavu proti múru a určite nebudeme urgentne odpovedať na túto veľmi hlbokú krízu. Ďakujem. Ďakujem. A teraz pán Kryl z Českého parlamentu. Nech sa páči. Predsedo. E- Ďakujem, pán predseda, dámy a páni. V rámci nášho rokovania najčastejšie hovoríme o hľadaní možných riešení ekonomickej krízy a o riešeniach rýchlych a krátkodobých. To je samozrejme v poriadku a je to správne. Nemali by sme ale zabúdať na riešenia strednodobé a dlhodobé. Jedným z nich e, je podľa mňa úplné naplňanie Lisabonskej stratégie. Bez neho nedosiahneme toho hlavného cieľa, ktorý sme si stanovili do roku 2010 a to vytvoriť Európsku úniu, ktorá by bola najkonkurencieschopnejšou a najdynamickejšou ekonomikou sveta. Revíziou Lisabonskej stratégie v roku 2004 eh, napriek tejto revízii sa ukazuje, že výsledky dokazujú len sklamanie. Zatiaľ nedosiahli sme úroveň Spojených štátov, ale hrozí aj, že nás predbehnú nové azijské veľmoci. Bez špičkových technológií, nových e, výrobkov, ktoré sa budú predávať, nemôžeme obstať vo svetovej konkurencii. A preto plánovaný cieľ roku 2010 podporiť vedu a výskum 3% HDP nebude e, ani z diálky naplnený, ani, ani z polovice. Nenaplnená stratégia potom nie je žiadnou stratégiou. Verím preto, že rozhodnutie o Lisabonskej stratégii po roku 2010 tzv. post-Lisabon, ktoré by malo padnúť na jarnej Európskej rade v roku 2010, si nájde cestu, ako naplniť eh, eh, jedno z najdôležitejších dlhodobých riešení rozvoja eh, aj hospodárskej krízy. Ďakujem. A nyní bych eh, předal řízení... Ďakujem a teraz by som odobstal eh, slovo pánovi predsedovi eh, Peteringovi, ktorý bude predsedať teraz zasadnutiu. Das kam jetzt etwas überraschend nach To ma trošku prekvapilo teraz, podľa môjho plánu to vyzeralo inak, ale samozrejme E, musíme sa vyrovnávať aj s nepredvydateľnými okolnosťami. Chcel by som teraz poprosiť, aby e, predseda Európskej rady Mirek Topolánek urobil teraz zhrnutie a takisto aj e, predseda Európskej komisie. Nech sa páči, pán predseda Európskej rady Mirek Topolánek. Ďakujem pekne za celý rad príspevkov, ktoré zazneli. Áno, polský kolega má pravdu Eh, depresia je horšia než recesia, rovnako ako stagflácia je horšia než deflácia. A tu chcem povedať prvú vec. Nič nie je zadarmo. Eh, každý náš krok vytvorí, vyvolá nejakú reakciu a preto musíme v našich krokoch byť obozretní. tí o tom, že by sme my mohli eh, krízu vyriešiť, nechajme prosím vás v parlamentoch, ale nemôžu fungovať v reálnej ekonomike. Je to nezmysel. Sme tu na to, aby sme eliminovali dopady krízy a pripravili sa na potenciálny budúci rast takými krokmi, ktoré tento rast stimulo- budú stimulovať. Do dnešného dňa sme v Českej republike realizovali opatrenia vo výške 1 HDP. To je zhruba 1 miliarda eur. Trošku viac než to. Do konca roku budeme realizovať opatrenia za ďalšie 2 HDP, eh, čo je teda rozsiahlý eh, balík opatrení. A my sme veľmi opatrní v tom, kam tieto peniaze alokujeme, aké multiplikačné efekty z hľadiska udržania zamestnanosti a podpory alebo udržania výroby tieto financie budú mať. Eh, teraz k majovému samitu ten predsa nemá povedať, akým spôsobom budeme riešiť zamestnanosť E, tento majový summit je tu na to, aby sme e, si povedali, aká je funkčnosť jednotlivých opatrení a nástrojov, ktoré sme zaviedli, aké dopady e, pre udržateľnosť zamestnania majú, aký výhľad máme, čo budeme robiť ďalej a či tie metódy a nástroje budeme meniť, alebo či fungujú. Ja si myslím, že to je veľmi dôležité, aby sme prípadne pri týchto fiskálnych impulzoch, exekutívnych krokoch e, mohli e, prijať opatrenia, e, zopakovať opatrenia, ktoré sú účinné a nie tie, ktoré sa ukázali ako chybné. To je, myslím, dôležité a preto treba komunikovať na všetkých úrovniach aj to, o tejto otázke. Ja sa trochu obávam toho, čo si sľubujeme od implementácie klimatického balíčka v tejto ekonomickej kríze zelené eh, eh, možnosti zamestnania, tomu rozumieme, ale eh, potom sú tu opatrenia, ktoré nevedia, nevedú k zníženiu nákladov podnikateľského sektora, ale k zníženiu nákladov. Ak chceme znížiť ekonomickú krízu pomocou ekologického balíčku, tak, sa tre, tak treba investovať do úspor, do takých projektov, ktoré naopak náklady podnikateľov znížia. Treba Ehm, myslím si, že eh, plynová kríza tohto roku a ekonomická recesia ukážu, ako vážne to myslíme s európskym projektom, či mu veríme alebo nie. Myslím, že to je dôležité pre všetkých obyvateľov členských štátov EÚ. Spomenulo sa, že ide o krízu etiky, o krízu hodnot. Ja úplne súhlasím. Ekonomický rast je iba jednou zo súčastí merania kvality života. Tam patrí aj bezpečnosť, ľudské práva, prístup k vzdelaniu, životné prostredie, ale platí aj, že pokiaľ nezabezpečíme ekonomický rast, veľmi ťažko budeme zabezpečovať všetky tie ostatné oblasti, ktoré som spomenul. Chcel by som varovať pred bezbrehým optimizmom. Ja som ho e, tu necítil, ale chcel by som e, zároveň varovať aj pred ekonomickým spupným prístupom, že, poruči, že, že budeme vládnuť nad dažďom a vetrom a my ako politici sme schopní zastaviť eh, krízu. Dĺžku a hĺbku krízy eh, by sme týmto iba predlžili. Myslím si, že nie je pravda, že iba veľkosť a množstvo eh, finančných zdrojov, ktoré nalejme do opatrení a fiskálnych impulzov, sú dôležité. Ja by som chcel varovať pred novými emisiami peňazí, pretože, ako som už povedal e, v úvode, bude veľmi problematické zafinancovať štátne dlhy. Rozpadne sa alebo podmie sa stabilita ekonomického priestoru, vrátanie eurozóny, alebo teda mohlo by k tomu dôjsť a budeme e, to potom mm, ošetrovať 10-15 rokov. Je to kríza dôvery, povedal by som, a kríza obozretnosti. Ak budeme E, postupovať neobozretne a budeme robiť e, nedôveryhodné kroky, tak kríza bude trvať dlhšie. Preto by som povedal, že tak ako tu sedíme, sme pripravení a myslím si, že aj vy všetci, e, že sme všetci pripravení robiť dôveryhodné, obozretné kroky, aby sme nastolili dôveru v EÚ a takisto aj pravidlá a obozretnosť. Herzlichen Dank an äh, Ďakujem veľmi pekne pánovi premiérovi Topolánkovi. Teda ešte traja kolegovia dostanú slovo, ale ešte predtým požiadam predsedu Európskej komisie, pána Baroza, potom tí traja kolegovia a potom ukončíme dnešné podujatie. Na úvod k tej otázke vážnosti tejto krízy. Ja zdieľam skutočne to znepokojenie mnohých z vás, ktorí hovorili veľmi úprimne o tejto otázke. A tiež zdieľam váš pocit netrpezlivosti. Áno, ja ako, alebo vy ako volení predstavitelia občanov vašich krajín určite poznáte dimenziu tejto krízy a aká je nová, aké nové prvky prináša Myslím, že keď, a ja som bol veľmi objektívny a úprimný a ja dokonca som aj povedal, že situácia sa ešte môže zhoršiť skôr, než sa vylepší. Sme skutočne vo veľmi vážnej situácii v Európe, a nie len v Európe, v celom svete, v USA, aj na rozvíjajúcich sa trhách, ktoré si mysleli, že sa nejakým spôsobom tejto kríze vyhnú tým problémom, ktoré vznikli USA ale je to prvá finančná kríza éry globalizácie, kde sme navzájom závislí, prepojení a keď je tu kríza, ktorá postihla srdce svetového finančného trhu, predovšetkým v USA s dopadmi všade vo svete, to vidíme, ako pôsobí nielen na globálny dopyt, ale ako to pôsobí na úroveň dôverov, či, dôvery, či už dôvery investorov alebo spotrebiteľov. Takže čelíme krízy, kríze, ktorú sme doteraz nikdy nepoznali. A čo robí Európa v prvej fáze? Keď si uvedomíme, že Európu, Úniu tvorí 27 štátov, ja si myslím, že sme zareagovali dobre. Nemôžeme tak ako niektorí naznačujú, robiť nejaké porovnania s tým, čo robí USA. USA je jedna jediná krajina, nás je 27. Takže dokonca vzhľadom na to sme prijali opatrenia ešte skôr napríklad projekt Európskej komisie v novembri a v decembri na samite. Už sme schválili ten plán obnovy. Samozrejme, náš plán obnovy nemôže byť taký ako je americký pretože nás je 27 členských štátov, máme krajiny, ktoré sú súčasťou eurozóny, iné nie. Máme krajiny s veľmi silnou recesiou, ale dokonca máme aj krajiny s pozitívnym rastom. Máme krajiny s, s programom e, po priamej pomoci MMF a tiež aj pro krajiny s pomocou EÚ. Takže to nie je jednoduché, ale politicky by som povedal aj z intelektuálneho hľadiska, Vôbec to nie je jednoduché. Mať spoločný program pre 27 rozdielnych situácií. Ale napriek tomu si myslím, že sme mali, dosiahli dobré výsledky, že sme aplikovali program, ktorý berie do úvahy tieto rozdielne situácie a okolnosti. Samozrejme, teraz sa musíme sústriť na realizáciu tohto programu a to je dôležité. Nemôžeme každý deň prichádzať s nejakou novou myšlienkou. Myslím si, že by to nebolo ani užitočné. Nemôžeme k tejto ťažkej kríze ešte pridávať nejaký alarmizmus politických kruhov. Situácia je ťažká, ale my jej musíme čeliť a musíme sa sústrediť na realizáciu tých opatrení a nemali by sme predovšetkým vytvárať nové problémy také, ktoré by rozdelili vnútorný trh, lebo tam by sme všetci prehrali a stratili. Takže teraz musíme sledovať realizáciu týchto opatrení a to aj robíme. Nemali by sme e, stratiť e, zo zretela to prepojenie medzi krátko, stredno a dlhodobými opatreniami. Potrebujeme naďalej pokračovať s reformami pre globálnu konkurencieschopnosť únie a dosiahnuť investície do takých sektorov, ako niektorí aj z vás povedali, ja tam súhlasím, že je veľa potenciálu na vytvorenie pracovných miest vo všetkých tých sektoroch, ktoré súvisia s budúcimi politikami, energetika, udržateľné zdroje energie, e, boj proti klimatickým zmenám. To je veľmi dôležitý budúci udržateľný trh a to je veľmi dôležité. A je dôležité, aby tie krátkodobé opatrenia neboli v protirečení s tými stredno- a dlhodobými opatreniami. A potom je tu tá verejná pomoc ale na európskej úrovni buďme skutočne otvorení a úprimní a členovia Európarlamentu tu povedali, že máme len 1% rozpočtu únie. To je pravda. Možno na budúce vy nám pomôžete a poviete vo vašich krajinách, pretože to sú práve tie vaše krajiny, ktoré povedali, že nemôžeme ísť ďalej ako to 1%. Určite si na to spomeniete to boli tie posledné finančné perspektívy. Tam bol klub krajín 1%, ktorí povedali, že teraz maximum 1% a teraz sa ľudia obracajú na Európu a chcú peniaze. A kde, ho, kde ich máme vziať tie peniaze? Nemáme ich. Je to obrovské rozpočtové úsilie, ktoré ale musíme vyvinúť na národnej úrovni. A to zodpovedá približne tej americkej kvantite. My máme ekonomické automatické stabilizátory. To, čo my budeme vydávať ako sociálnu pomoc len tým, že dojde k nárastu nezamestnanosti, tak to bude oveľa viacej financí, než je to v prípade Ameriky, ktorá nemá takýto systém. Takže musíme byť absolútne realistickí. Je to veľmi vážna situácia, ale nesmieme upadnúť ani do optimistickej nezodpovednosti, ani do nejakého pesimistického fetišizmu tu vždy rád citujem Žana Moneta, ktorý hovorí, ani pesimista, ani optimista, ale som rozhodný a ja si myslím, že to je správny postoj zoči voči tejto kríze. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda Baroso. A to už by bolo, to už by bol krásny prejav na záver, ale ešte traja kolegovia požiadali o slovo. No, ako prvá pani Mária Ofelia Moleiro z Portugalska, z portugalského parlamentu. Nech sa páči, pani kolegyňa. Ďakujem pekne, pán predseda. Ak dovolíte, možno by som vyslala také špecifické posolstvo pánovi predsedovi Duraovi Barozovi, ktorý je môjim krajanom. Ja mu ďakujem za iniciatívu stretnutia poslancov národných parlamentov a europoslancov, ale tiež by som rada pohovorila o dopadoch krízy na každú z našich krajín. Na takomto stretnutí a myslím, že čo je dôležité, aby sme vedeli, čo treba urobiť a čo musíme urobiť viacej aj na európskej, aj na národnej úrovni. Pán predseda Európskej komisie, vy ste tu otvorili alebo naznačili určité kapitoly plánu obnovy, ale potrebujeme riešenia, ktoré sa musia posilniť. Hovorilo sa tu o finančnom sektore predovšetkým. V prvej pracovnej skupine sa včera hovorilo viacej o riešeniach e, pre podniky a pre malé a stredné podniky, ktoré potrebujú úvery, ale na to je potrebná väčšia flexibilita. Teraz si viacej uvedomujeme, čo je dôležité pre udržateľnosť hospodárstva, ako je napríklad Portugalsko, že je teda potrebné pomáhať malým a stredným podnikom a nie nejakým veľkým eh, spoločnostiam, pretože tieto malé podniky síce majú eh, mm, nejak málo zamestnancov v jednom podniku, ale predstavujú kvantitatívne obrovské milióny a ako Chceme zabrániť zlomu alebo pádu národných ekonomických systémov, ako chceme zabrániť miliónom a miliónom nezamestnaných, ktorí teraz vznikajú v Európe. V Európe už teraz je veľké napätie medzi tými, ktorí ešte prácu majú a medzi nezamestnanými. Medzi napríklad portugalskí pracovníci, boli obeťami xenofóbie aj vo Veľkej Británie. V súčasnosti tá xenofóbia nebude ani tak vyplývať z pôvodu, ale z toho, že je tu práve táto ekonomická kríza. Tiež ste nám hovorili o niečom, čo je podľa mňa rozhodujúce o transatlantických vzťahoch a o potrebe spolupráce v oblasti energetickej bezpečnosti. To je jeden z najdôležitejších pilierov v čase oživenia USA alebo obnovy, plánu obnovy USA, ten transatlantický rozmer a vzťahy transatlantické musia byť dôležité a sú dôležité a mali by ísť v prospech nás všetkých. Preto treba, myslím, aj viacej počúvať Američanov a Kanadianov. potrebujeme viacej vzťahov medzi európskymi parlamentami a parlamentami za Atlantikom. Preto by som bola rada, aby ste mi povedali, či by nebolo vhodné vytvoriť nejaké transatlantické parlamentné zhromaženie, ktoré by podporovalo takéto vzťahy. Ďakujem pekne, milá kolegyňa. Zdá sa, že máme ešte troch rečníkov. Najskôr no, dva Štefanovia, pán Štefan Sofiansky a potom Štefan Šenach, ale najskôr pán Štefan Sofiansky z bulharského parlamentu. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Ďakujem pekne, vážený pán predseda, drahé kolegyne, kolegovia. Nie je pochybnosti o tom, že tu máme definovať úlohy Európskych parlament, Európskeho parlamentu, národných parlamentov a komisie a pri implementácii programov obnovy na riešenie krízy. No a preto som sa chcel pridať k svojim kolegom, ktorí chceli poďakovať pánovi Peteringovi, predsedovi Európskeho parlamentu, ako aj Českému predsedníctvu za zorganizovanie tohto stretnutia. Každá krajina vo všeobecnosti má tri zdroje na riešenie problémov. Po prvé, národný rozpočet, po druhé, zdroje EÚ a po tretie, financovanie banka. To je veľmi zhruba. Ak si sa pozrieme na všeo, národný rozpočet ako hlavný zdroj pre národné plány obnovy, tak musíme súhlasiť, že určitému protekcionizmu sa nevyhneme, pretože sa implementujú opatrenia špecifické pre tú krajinu. Myslím, že toho sa bať nemusíme. Aké sú prostriedky, aké môže komisia a parlament využiť na reguláciu a stabilizáciu procesu na európskej úrovni, nuž no samozrejme európske financie a bankové financie. A keď hovorím o bankových financiách, tak tým myslím úlohu Európskej centrálnej banky pre finančnú stabilizáciu Európskej investičnej banky a Európskej banky pre obnovu a rozvoj pre investičnú politiku EÚ. Ďalej, všetci sa zhodneme na tom, že musíme nájsť spoločnú cestu a východisko z krízy. A jedným z tých je financovať aktivity náročné na prácu a zamestnancov. A to sú ktoré? Samozrejme infraštruktúra. Každá krajina má svoje skúsenosti v tejto oblasti. Ja nebudem zachádzať do hĺbky tohto problému, ale musíme povedať, že aj v rozvinutých krajinách je potrebné v tejto oblasti ešte množstvo urobiť. Ale teraz chcem upozorniť na dve ďalšie oblasti energetický sektor, potrebujeme jasnejšiu politiku a ochranu, pretože stále sme ešte príliš vzdialení od vlastných alternatívnych zdrojov energie. A ak vo veternej energie Európa je lídrom, tak solárne systémy second market. here we need specific policy on a country level and of course of european No, čínska a európska produkcie stále dominujú. Takže máme tri výhody. Ekológia, diverzifikácia energetických zdrojov, produkcia a tiež zamestnanie. No a na záver polnohospodárstvo. Tiež potrebujeme veľmi aktívnu európsku politiku, pretože Nemusíme vyrábať až tak veľa jedla a nemôžeme ho vyhadzovať už vôbec. Potrebujeme nájsť rovnováhu pre všetkých. Nože na záver by som chcel ešte rád povedať, že ak z mojej pozície bulharského poslanca ja nedbám, aby bulharská vláda bola regulovaná všetkými týmito možnosťami. Dobre. A teraz Štefan Šenach za Rakúska Polkovej rady. Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, drahé kolegyne a kolegovia, vážený pán profesor Larson citoval Rubiniho s pripomienkou, že táto kríza bude trikrát dlhšia a bude trvať trikrát dlhšie, keď urobíme všetko správne. Tak um, pre premiér Topolánek, ako aj predseda komisie Barozo, vo svojich pripomienkach hm, hovorili o tom, čo je to správne. Totiž máme viacero kríz, kríz pracovná, kríza pracovného trhu, finančná, hospodárska, no a zároveň už čaká klimatická kríza a krí, energetická kríza. A keď budeme múdri, a na to práve Rúdini pravdepodobne myslel, len keď tento, túto spletie kríz a dokážeme vyriešiť, pretože po ukončení krízy nás čakajú vysoké energetické ceny. Preto potrebujeme inteligentné balíčky pre konjunktúru, ale potrebujeme hlavne prepojenie medzi európskou úrovňou a obcami, pretože obci sú vo všetkých otázkach faktorom pre investície, zamestnávateľom, hybnou silou. A preto tom je potrebné v tejto oblasti investovať do zamestnanosti, obnoviteľných zdrojov. Skutočne treba všetky opatrenia realizovať. Máme tiež vývozné artikle. No a v tejto oblasti je približne 300 tisíc 300 tisíc pracovných miest. Nemusíme hovoriť o atomových a nukleárnych eh, technológiách, pretože tie už, sú len hudbou minulosti. No už eh, aj sadzba DPH, neviem, či by sme nemali v celej Európe myslieť na prechodné zníženie. No a posledná veta k môjmu kolegovi z Polska. Áno, pre Nemecko to nie je nie je dobré, je to zlý protekcionizmus, že bránime svoje pracovné trhy a bránime voľnému pohybu zamestnancov. Ďakujem pekne, kolega Senach, a teraz ešte podpredseda Českej poslaneckej snemovne Lubomír Zahorálek. Predsedo. Ďakujem, pán predseda, dámy a páni. Ja som tu dnes e, vystúpil ako spravodajca pracovnej skupiny dopady sociálnej krízy. Ale sa ešte rád by som dodal pár slov za seba. Za seba. A rád by som sa pridal k tým, ktorí tu povedali, že majú skôr obavy z toho, že Európa a EÚ podceňuje v súčasnosti túto krízu a že dokonca aj naša diskusia ukazuje, že na veľa vecí nemáme formulovaný názor a že reakcia EÚ na krízu bude roztrieštená a nebude dostatočná. Upozorňujem, že napríklad teraz môžeme čítať e, článok Paula Krugmana v International Herald Tribune, kde kritizuje Obamov balíček za to, že je nedostatočný a že možno odvráti to najhoršie, ale nie je schopný zabrániť depresii a ďalšiemu upadaniu recesie do, do depresie v USA, že to je podobná vec ako v, Japon- v Japonsku po roku 90, že potom prišla tá desaťročná depresia bez toho, že by bolo možné sa skutočne vymaniť a aby sa začalo oživenie. On hovorí, že tento balíček nie je ten prvý, že nie je schopný naštartovať oživenie v USA a ja mám pocit, že sme v podobnej situácii. Krugman kto niekedy porovnáva k tomu, že sme na naklonenej rovine a ak nie sme schopní investovať, zvyšovať výdavky, vyhrábať sa z tej naklonenej roviny hore, tak jednoducho spadneme dole a to bez ohľadu na to, či budeme mať vyrovnaný rozpočet. Ten nám teraz nepomôže a obávam sa, že ak je tomu tak, tak tie opatrenia v EÚ nie sú dostatočné tie národné balíčky sú len národné a sú malé a nie sú koordinované. Keď som počúval pána premiéra Topolánka, tak vlastne ani nemáme jasný názor na klimatické zmeny a na angažmán EÚ v otázke klimatických zmien a teda s čím pôjde EÚ do G20. Ja sa obávam, že teraz sme spoločne aj nie, spoločne vyzerá to, že sme aj nie sme jednotní a že tá reakcia sa nejak rozpada. Mali by sme sa vážne rozprávať o spoločných krokoch, o eurobondoch, o ktorých sa tu už druhý deň hovorí. A bol by som rád, keby sme sa konečne dohodli, že potrebujeme voľné prostriedky, voľných prostriedkov veľa vo svete nie je. Americké dlhopisy ich jedno, postupne vykupujú, vykupujú a my stále čakáme to, že nie sme schopní rýchlo konať, tak to nám stiažuje situáciu a východisko. Nemáme vôbec čas a mali by sme byť oveľa promptnejší, aby sme rýchlo to e, východisko našli. Ďakujem. Teraz by som poprosil e, e, prezidentov Sobotku a Vlčka, aby pristúpili k záverečným prejavom. Vzhľadom na to, že sa, vážení kolegovia, odo mňa očakáva určité zhrnutie nášho rokovania, tak by som začal najprv veľkým poďakovaním pánovi predsedovi Peteringovi a všetkým v Európskom parlamente za to, že umožnili e, to, túto našu diskusiu včera aj dnes. Stretnutie nás, poslancov z národných parlamentov, s poslancami Európskeho parlamentu je veľmi dôležité. Na jar sme, na jar minulého roku, keď sme pripravovali toto stretnutie, sme si vybrali inú tému, ale kríza nás dostala do situácie, že sme si túto tému eh, po dohode eh, napokon zvolili. Vypočuli sme si premiéra Českej republiky Topolanka, ministra financí Kalovska, predsedu Európskej komisie Baroza, ďalej komisára Almoniu, pána Trišeta z Európskej centrálnej banky. Chcel by som veľmi poďakovať trom pracovným skupinám a veľmi e, oceňujem to, že dokážal, dokázali pripraviť tie záverečné správy tak, ako ich je dnes prezentovali. Môžem jednoznačne povedať, že vo všetkých vystúpeniach zaznelo jasne, že odmietame e, protekcionizmus vypol sa mikrofón, a ekonomický nacionalizmus. Myslím si, že úlohou nielen nás na úrovni národných parlamentov, ale aj na úrovni Európskeho parlamentu je pomôcť pri riešení hospodárskej krízy v legislatívnej oblasti. Tu by sme mali e, e, konať v skrátenom režime, neuplatňovať e, dlhé doby. Zároveň by som však chcel povedať, že by sme nemali zmierňovať túto krízu za cenu nedodržiavania maastrichtských dohôd a zadlžovania sa a zadlžovania budúcich e, generácií. Ako predseda Hornej komory Českého parlamentu vám všetkým ďakujem e, za to, že ste prišli, ďakujem za diskusiu a verte, že Ďalšie e, zasadnutia teda e, sa budú konať v Prahe a ja sa teda teším na stretnutie s vami e, tam. A následne by som vás chcel pozvať na malý koktajl, ktorý usporiadávame s kolegom Bočkom z Dolnej komory Českého parlamentu pri príležitosti odovzdávania darov Českého parlamentu Európskemu parlamentu budove Jozef Antal. Ďakujem teda za to, že ste prišli a ďakujem za dobrú diskusiu. vážený pane prezidente vážený pane předsedo vážené poslankyne Vážení e, poslanci Európskeho parlamentu z národných parlamentov, vážení hostia, súčasné prehlbovanie hospodárskej krízy a rôzne názory jednotlivých krajín na e, riešenie krízy téme, o ktorej sme diskutovali, dávajú naozaj naliehavosť a dôležitosť. Osobne som presvedčený, že dnešné rokovanie bolo plodné a zišlo z neho e, mnoho e, podnetných názorov na riešenie aktuálnej situácie. Budúci týždeň sa stretneme v Paríži na stretnutí predsedov parlamentov členských eh, krajín EÚ. Podľa programu by som sa tam mal stretnúť s pánom Pöteringom a s pánom Barózom. Mali mali by sme byť kľúčovými rečníkmi na tému Európa, kľúčový manažment a spoluzodpovednosť národných parlamentov. S vašim dovolením by som na eh, tomto stretnutí spomenul závery nášho spoločného stretnutia, ktoré teda vyplývajú pre národné parlamenty. Škoda, že e, v tak e, závažnom období sa môžeme stretnúť iba raz. Kvôli voľbám e, do Európskeho parlamentu v priebehu českého predsedníctva sa naše stretnutie koná iba raz. To je objektívna skutočnosť, s ktorou nič neurobíme. Verím však, že kontakty Európskeho parlamentu s národnými parlamentami sa budú prehlbovať. To považujem za objektívnu a nutnú tendenciu, som tiež presvedčený, že na našom stretnutí sme e, položili dobré základy pre ďalšie diskusie a kroky na rôznych úrovniach. Hospodárska úroveň nie je ako chrípková epidémia, ktorá na jar e, odznie. Preto sa domnievam, že niektorým ďalším témam a záverom e, sa budeme vrácať počas švedského predsedníctva, ktorému by som týmto chcel popriať veľa úspechov. Zároveň mi dovolte aby som vám všetkým poďakoval za vašu účasť na diskusiách, na, za spoluprácu a dúfam, že sa budeme mať možnosť e, stretnúť onedlho pri príležitosti e, odovzdávania České, darov Českého parlamentu e, Európskemu parlamentu. Ďakujem vám všetkým za pozornosť a účasť. Ďakujem. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte nur... Drahé kolegyne a kolegovia, na záver len pár slov. A tri pripomienky. Poprvé, kríza, v ktorej sa práve nachádzame, je kríza úplne nová a preto nemáme patent, žiadne patentné riešenie. A preto je dôležité, aby sme konali spoločne a aby sme hľadali spoločné odpovede na kontrolu bank v budúcnosti. A pritom musíme sa opierať o princípy. Našim princípom je sociálne, sociálne trhové hospodárstvo. Ale trh musí slúžiť aj ľuďom a preto má trh aj sociálnu funkciu a preto je aj v Lisabonskej zmluve zakotvený princíp sociálneho trhového hospodárstva. Druhou vecou je, že v Európskej únii ktoré bolo predtým Európske spoločenstva, spoločenstvo predtým Európske hospodárske spoločenstvo, sme dosahli veľmi veľa. Realizovali sme vnútorný trh, zatiaľ nie úplne, pretože stále sú niektoré obmedzenia, o tom hovorili naši polskí kolegovia, ale v jadre sme skutočne umožnili na voľnom trhu slobodný pohyb a teraz, kto začne s protekcionizmom, v rámci Európskej únie, ten by zničil tento vnútorný trh a tým by vytvoril základ preto, aby sme vôbec neboli ďalej konkurencieschopní na svetových trhoch. A preto treba bojovať proti protekcionizmu so všetkými silami. Tak v Európskej únii, ako aj v zahraničí. No a ďalej, dámy a páni, spoločná európska mena, aby v súčasnosti neexistovala, tak v Európskej únii by bola situácia oveľa turbulentnejšia. A keď to tak je, musíme urobiť všetko, aby sme si zachovali stabilitu európskej meny a nemôžeme zmeniť svoju mentalitu tak a budovať stále nové deficity. No a výsledok bude nakoniec taký, taký že európska mena aj stabilita sa zrúti, sa vrátime k národným menám a budeme mať tie protiklady medzi jednotlivými menami v EÚ. Ehm, bude tam inflácia, deflácia a na záver bude aj eh, obeťou vnútorný trh. No a na záver by som ešte rád povedal slova vďaky a poďakoval všetkým našim rečníkom. Dva z nich sú ešte tu. A predseda Európskej komisie Jose Manuel Durao Barroso, ktorý je vždy partnerom tak Európska ako aj národných parlamentov, vždy bol pre nás k dispozícii a preto ja by som chcel zaželať tak jemu, ako aj celé komisii, najlepšie, všetko najlepšie do budúcnosti. Vy ste vždy tu a za to vám srdečne ďakujem. A rovnako by som chcel poďakovať aj pánovi rektorovi Larsonovi z Univerzity Lund, ktorý tu zastupuje už ďalšie predsedníctvo. Ďakujem, že ste prišli ale moja vďaka, osobitná vďaka, patrí mojim obom kolegom. Myslím, že podľa protokolu musí ísť najskôr Senát, pánovi predsedovi Českého senátu Sobotkovi za jeho vynikajúcu spoluprácu s Európskym parlamentom. A rovnaká vec platí aj pre pána predsedu Vlčeka z poslaneckej snemovne Českej republiky z Prahy. Ďakujem vám skutočne z celého srdca za túto vynikajúcu spoluprácu. Európsky parlament vyvinie maximálne úsilie, aby České predsedníctvo bolo úspechom a vy sami môžete prispieť k tomu úspechu tak, že dnes večer v Českej poslaneckej snemovni schválite veľkou väčšinou Lisabonskú zmluvu, pretože aj Lisabonská zmluva je jedným prostriedkom toho, aby sme ako Európska únia prešli úspešne touto krízou a celým 21. storočím. Na záver ďakujem všetkým kolegyňam a kolegom, ktorí prispeli k úspechu tohto zasadnutia, ako aj vynikajúcim tlmočníkom. No a teraz eh, sa všetci zídeme na malé výstave a potom vám želám šťastnú cestu domov do krajín, ktoré patria všetky našej spoločnej Európskej únie. V tomto zmysle ďakujem pekne a želám vám všetko najlepšie do budúcnosti. Okay, and then